So, good afternoon. Welcome you all. Shall we start then? So we'll start with the procedure at the beginning. Dobrý deň, všetkých vás vítam. Začneme podľa programu, ktorý máte všetci pred sebou. Ak nie sú žiadne ďalšie pripomienky, tak je program týmto prijatý. Dobre, ďakujem pekne. No a začneme s oznámeniami predsedničky. Najskôr niekoľko dobrých správ. Na úvod myslím, že výbor pre Nobelovú cenu sa veľmi dobre rozhodol, keď dal cenu ktorom ženám, ktoré pracujú v veľmi zložitých podmienkach, väčšinou vo vojnových konfliktoch. Ellen John Sirleaf a Lejma Gbove dostali z Liberie túto cenu a tu tá kukama z Jemenu. No a tieto dve liberíčanky, tak myslím, že jedna z nich je len eh, jedinou jedna z mála uh, eh, líderiek štátov no a dostala cenu za mimovládnej, mimovládnej oblasti a protesty zorganizovala tak dobre, že Charles Taylor musel odstúpiť. No a ja si pamätám, že my, Women from Leib- že sme mali dvakrát eh, medzi sebou ženy z Liberie a z Konga a z Kivu, ktoré sa zaoberali hroznou situáciou, ktorý, ktoré spoločnosť čelí, aká vojna trvá tak dlho ako v Liberii. Myslím, že viac ako 70% ženskej populácie bolo, bolo vystavených sexuálnemu násiliu. Atáva Kulkom Karman z Jemenu zorganizovala ako moslimka Združenie novinárok bez reťazí. No a ona mobilizuje mobilizuje občianské protesty. No a samozrejme dúfame, že cena im pomôže v ich práci. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a teraz sa k Azerbajdžanu. Dopočula som sa, že ombudsmanka pre ľudské práva z Azerbajdžanu už dorazila, takže pár aktuálnych informácií. V máji sme prijali uznesenie o Azerbajdžane a predseda parlamentu Buzek túto krajinu navštívil. My neustále zdôrazňujeme potrebu zaručiť na základné slobody, ktoré v Azerbajdžane sú neustále atakované. Toto tému sme sa zaoberali, ale situácia bohužiaľ sa nezlepšuje a ani zďaleka nie je vyriešená. Tento mesiac niekoľko opozičných aktivistov bolo e, uväznených alebo zatknutých po mierových protestoch z apríla. Takže momentálne približne 14 ľudí je z politických dôvodov vo väzení. No a my eh, podporujeme výzvu Lady Eštonovej a generálneho tajomníka Rady Európy, aby sme odsúdili tieto represálie. K Číne rado by som upozornila na situáciu, bojovníka za ľudské práva Gauci Schenga, ktorý je nezvestný od apríla roku 2010. Prezidentovi, predsedovi parlamentu Buzikovi sme napísali otvorený list, ktorý o tejto otázke hovoril v rozhovoroch čínskym veľvyslancom, ale bohužiaľ odtedy sa veľa nezmenilo. V septembri sme si vypočuli slova jeho ženy Kenky, eh, ktorá vystúpila na zasadnutí v New Yorku a tam hovorila o mučení a zlom zaobchádzaní. Takže keď sa 5. decembra uskutoční ďalšia, ďalší dialog na tému Čína, uvidíme, čo sa zmenilo v jeho situácii. No a keďže toto je prípad človeka, ktorý je nezvestný, tak vidíme, že čínska vláda hovorí o určitej legalizovanej forme núteného zmiznutia. Trestný zákonník by umožnil polícii uväzniť na tajnom mieste kohokoľvek, ktorý by nejak komplikoval vyšetrovanie. To je veľmi zlý krok, ktorý v decembri treba opätovne riešiť. K Ukrajine 11. októbra Ukrajinský súd sa rozhodol, že odsúdi bývalú premiérku Timošenkovú na 7 rokov eh, odnatia slobody. Predseda parlamentu Buzek eh, vyjadril obavy z tohto, tejto, tohto politicky motivovaného rozsudku a eh, zo selektívne aplikovaného práva a zákonov v, na Ukrajine. Hmm. Môj návštevník z Svetového kongresu pre Ukrajinu povedal tiež, že je veľmi dôležité zaoberať sa, zaoberať sa prípadom Timošenkovej, ale aj ostatnými prípadmi porušovania ľudských práv na Ukrajine. A teraz k Egyptu. Je tam vlna, narastajúca vlna násilnosti proti náboženským menšinám. Predseda parlamentu Buzek odsúdil viackrát toto násilie a my na túto tému príjmeme uznesenie pri ďalšej, na ďalšej plenárke v Štrásburgu. K Tunisku. Ešte viem, že viacerí z vás sa tam chystajú na pozorovateľskú misiu k voľbám, ktoré sa uskutočnia budúcu nedelu. Delegáciu bude viesť pán Albertini a my v rámci príprav by sme chceli uskutočniť spoločný, spoločné zasadnutie výborov AFED a DROA 10. novembra aby sme si robili debriefing o voľbách. No a Rovnako sme sa dohodli, že na zasadnutie 10. novembra príde na zasadnutie DROA a bude hovoriť o ľudských právach počas jeho pre- predsedníctva a to bude dodatočným bodom nášho programu. Dovolte mi tiež upozorniť vás, že 23. novembra na iniciatívu predsedu parlamentu Buzeka sa uskutoční veľká konferencia s viacerými víťazmi, laureátmi Sacharovovej ceny a ďalšími odborníkmi a večer sa uskutoční séria prednášok v Bozár. Dúfam, že si teda zapamätáte tom no k Iránu. Rada sa dohodla na nových sankciách, tak teraz 21 Irančanov nedostane víza a budú im zmrazené zmrazený majetok kvôli porušovaniu ľudských práv. Rovnako je to prípad pastor Jusuf Nadalkany, ktorý bol odsúdený za bol odsúdený a odsúdený na smrť. Vyzvali sme iránske orgány, aby to odsúdili. No a rovnako sme oslovili baronku Eštonovú, aby sa vyjadrila, čo už aj urobila. Dobre. Rada v Sýrii privítala snahy politickej opozície v Sýrii, Sýrskej národnej rady, na to, aby bol zriadený, aby bola zriadená národná past, platforma. Rada však oficiálne že neprijala, neboli prijaté žiadne oficiálne sankcie. No a závery rady hovoria, že nové sankcie by mohli byť prijaté o pár dní. Takže všetci iste veľmi e, sledujeme udalosti v Sýrii. No a ešte k Libanonu. Medziparlamentná delegácia medzi EÚ a Libanonom usporiadali konzultácie 12. októbra. Pozvali aj predsedničku, aby sme hovorili o situácii a, ľudských práv v tejto krajine. Pre ňom bolo veľmi zaujímavé vypočuť si to, že sa zaoberá viacimi otázkami ako my, napríklad tým, že potrebujú podporu Európskej únie, aby dokázali riešiť situáciu v preplnených väzniciach ktoré nesplňajú medzinárodné normy. Rovnako hovorili o situácii v domácnostiach a tiež o situácii palestinských utečencov, kde hovorili o odloženom prijatí zákona o situácii žien a ďalej a, a ďalej tie klastrové a bomby, ktoré spôsobujú veľmi veľké utrpenie. Tiež hovorili o detskej práci, ktorá je veľký problém. Je potrebné, aby sa touto otázkou zaoberali medzinárodné inštitúcie a inšpekcie. A my sme tiež upozornili na, na matičký život bojovníkov za ľudské práva v Libanone, hlavne Libanonského centra pre ľudské práva. Dobre, a na záver by som vás chcela informovať ešte o tom, že no, právnik Pilar Noriega z Mexika, alebo právnička, ktorá je obhajkyňou obhajcu ľudských práv a onako a Dina Očoja, ktorá bola nájdená pred približne 10, 10 rokmi, zavraždená vo svojej kancelárii 19. októbra 2001. Bola veľmi zlá, slávnou, veľmi známou obajkyňou ľudských práv, vyšetrovala masové vraždy, vyšetrovala zabíjanie rolníkov a ekofarmárov. Tri dní predtým, než im našli mŕtvu, sa niekto vyhrážal smrťou. Oficiálne vyšetrovanie neprišlo k záveru, že to, je, že to bola vražda alebo zabitie. Hovorili, že to je, bola samovražda a rovnako diskreditovali jej prácu, pretože vyhlásili, že to bola parádna osoba. To pokladám za veľmi zaujímavé. Ja som ju poznala a vtedy zaoberali sme sa aj udalosťou a preto som bola rada, že prišla jej právnička a povedali, o právnici a povedali, vyjadrili sa, že budú žiadať nezávislé vyšetrovanie a rovnako povedali, že hľadajú, chcú, aby sa to dostalo pred uh, celoamerický súd pre ľudské práva a dúfajú, že budú úspešní pri vyšetrovaní tohto prípadu. Dobre, toľko k oznámeniam predsedničky. Ďalším bodom programu je vypočutie o ľudských právach v Turecku s ohľadom na nadchádzajúcu správu po pokroku komisie. Dúfam, že všetci experti, na ktorých sme očakávali, sú tu. Dobre, vidím jedného a dúfam, že prídu aj ostatní. Výročná správa o pokroku o Turecku 2011 je všeobecne pozitívna a uznáva pokrok v oblasti ľudských práv a rovnako hovorí o prístupovom procese, ktorý je najlepším spôsobom posadenia vzťahov s Tureckom. Rovnako keď komisár File hovoril, hovoril vo svojej prezentácii o, o tom, že dialog medzi EU a Tureckom potrebuje nový stimul na to, aby sa bojovalo proti frustrácii z nedostatku pokrokov v týchto rokovaniach. My vo výbore sa však sústredíme neustále na otázku ľudských práv, čiže hľadíme na dobré stránky, ale väčšinou sa zaoberáme tými vecami, ktoré ani zďaleka nie sú uspokojujúce. Je tu viacero znepokojujúcich vecí, ako napríklad sloboda prejavu, tak ako sa hovorí v správe o pokroku, kde sa hovorí, že zatiaľ čo za ostatných 10 rokov bol dosiahnutý pokrok, je ešte potrebné ďalšie snahy na zaručenie, praktické zaručenie ľudských práv, hlavne a slobody prejavu. Právny rámec zatiaľ negarantuje dostatočne slobodu prejavu. Veľmi vysoké číslo, veľmi vysoký počet a, súd E, trestný súdny konanie sa vedie proti žurnalistom. A to nielen proti žurnalistom, ktorí sa zaoberajú politickými témami, ale aj proti tým, e, ktorí sa zaoberajú veľkými e, projekt, infraštruktúrnymi a environmentálnymi projektami. Global Writers Associations sa tiež zaoberá sa zaoberá problémami Um, vydavateľov, prekladateľov, spisovateľov uh, za vydávanie nejakých sporných uh, diel. Ďalej, uh, podľa komisára, podľa komisára Hammerbrecka pre ľudské práva Rady Európy v minulosti krajina dostala najvyšší počet negatívnych verdiktov Európskeho súdu pre ľudské práva. A rovnako som si uvedomila, že podľa môjho názoru kde zvláštne, boli niekedy zvláštne reakcie tureckých orgánov, totiž že akceptovali verdikty a rovnako povedali, že sa tým budú musieť zaoberať a implementovať to doma. E, situácia Kurdov a hlavne dopady na občianske obyvateľstvo e, cezhraničných e, operácií a severnom Iraku sú veľmi znepokojujúce, aké sme sa pripravovali na toto vypočutie. Niektorí členov povedali, že aj to treba riešiť z hľadiska našich expertov. Rovnako, ako sa hovorilo o situácii sírskych utečencov v Turecku. Viac ako 7500 sírskych utečencov uteklo do jeho východného Turecka, no a je vynikajúce, že Turecko má takú vynikajúcu politiku na pomoc svojim susedom pre utečencov z Iránu. No a naše krajiny nie sú veľmi ochotné prijímať takýchto utečencov. Však treba si pozorne sledovať situáciu v Turecku, pretože tiež sa objavujú prípady mučenia. No. Naše dnesné vypočutie je príležitosťou hovoriť o súčasnej situácii v Turecku v kontexte rozšírenia, hovoriť o ľudských právach. No a máme medzi sebou dobrých expertov. Aleksandru Kasgranie, riaditeľku pre rozšírenie, pre Chorvátsko, Macedónsko, Turecko a Island. Ďalej medzi nami Ellen Flotre, predsednička delegácie pre EU. pre vzťahy s Tureckom a ďalej je tu Emma Sinclair Web z Human Rights Watch a ďalej Miss Sipnem Konvuav Finčanči, eh, členka Rady Medzinárodného, Medzinárodnej rady pre rehabilitáciu obetí násilia. No dobre, Tiež sme pozvali zástupcu e, reportérov bez hraníc. Bohužiaľ nemohol prísť. Možno by ste mohli hovoriť niečo o slobode tlače. A ako slo prvá ona dostáva slovo Alexandra Granche. A prosím, sústajte slova na e, hlavný, hlavnú tému. A je to približne 5 minút. Dobre, my sa budeme snažiť. Dovolte mi na úvod povedať som veľmi rada, že som mohla prísť medzi vás. <clears throat> Minulý rok som vám prezentovala situáciu v oblasti ľudských práv v Turecku a teraz vlastne prešiel, vlastne sme tam pokryli celé to obdobie, odkedy sme začali písať tie správy v minulosti. Dnes budem postupovať iným spôsobom, viac sa budem zameriavať na pár posledných udalostí, pre všetkým tomto roku. Poznáte tie tie nálezy z roku 2011, z tej správy, ktorú sme prezentovali, pozitívny vývoj bol zaznamenaný a bol tam aj negatívny. Zameriame sa najprv, najprv na tú pozitívnu stránku. Začnem vývojom v ústavnej oblasti. Vláda zahájila e, implementáciu balíčku na zmenu ústavy toto obsahuje určité ustanovenia, ktoré sa týkajú súdneho systému, kde sa vytvorí inštitút ombudsmana. Je tu možnosť e, pri s opatreniami, ktoré sa týkajú pozemnej diskriminácie pre všetkým žien. A my sme toho názoru, že najdôležitejšia bola úprava, ktorá sa týka súdnej oblasti. A to úprava ústavy, ktorá sa týka implementácie legislatívy, ktorá sa týka Najvyššieho súdu a Ústavného súdu zabezpečuje určitý rámec, ktorý neexistoval v minulosti a zabezpečuje nezávislosť a nestrannosť súdnictva. Toto zodpoveda európskym štandardom a toto hodnotila aj Benátska komisia, ktorá ich považovala za v súlade so všeobecnými pravidlami. Čo sa týka ústavných úprav, čo nie je možné tým, týmto pokryť, tu je dôležité vymeniť vojenskú ústavu z 92. roku, je to dôležité mať občianskú ústavu a musíme si uvedomiť, že tu prebiehajú určité kroky. Bolo tu referendum v roku 2010 a potom tu boli voľby v júni 2011. Teraz sme sa zamerali na to, že aká je situácia v oblasti tvorenia novej ústavy vláda, opozícia, občianská spoločnosť. Odsúhlasili ten projekt zmeny ústavy a vlastne sa to rozbieha až teraz predseda parlamentu e, diskutoval tieto otázky s ústavnými právnikmi a tiež e, vytvorili verejnú internetovú stránku pre verejnosť, kde je možné prispievať k novej ústavy a každá zo štyroch parlamentných strán bola požiadaná, aby menovala troch členov do ad hoc e, komisie, ktorá sa zoberá návrhmi čo sa týka tých obmedzení pre vojenské zložky, minulý rok sa zaznamenali určité pozitívne kroky. Je tu civilný dohľad nad vojenskými zložkami. Toto bolo potvrdené tým, že e, civilný sektor kontroluje vojenské výdavky. Ďalej sa tu vykonali úpravy v oblasti vojenských súdov. Turecko prijalo dohovor OSN v boji proti mučeniu, to je pozitívny krok. Po tretie, čo sa týka slobody vierovýznania a majetkových práv, vznikli tu určité určité nadácie, náboženské nadácie, ich majetok bol v minulosti zhabaný a potom sa implementovali nové pravidlá. Napriek pozitívnemu vývoju, ktorý sa znamenal v oblasti ľudských práv a ochrany menšín, tak je nutné vykonať ďalšiu prácu v oblasti základných práv. A teraz sa dostávame k tým negatívnym nálezom z tohto ročnej správy. Správa komisie sa zameriava na slobodu význania, e, slobodu myslenia a zistilo sa, že právny rámec nie je v súlade štandardami EÚ. Je tu nedostatočná záruka slobody e, myslenia. E, je tu veľmi reštriktívna interpretácia súdmi čo sa týka úpravy príslušných zákonov, tak myslím si, že na tom je nutné pracovať. Sú tu určité prípady, ktoré sa týkajú žurnalistov a obhajcov ľudských práv, boli súdení, sú tu prípady cenzúry a médiá sú obmedzované. V tejto oblasti boli zákazy mnohých webových stránok. Čo sa týka ľudských práv, dôležitá je situácia na juhovýchode Turecka, kde ľudské práva sú potláčané z dôvodu protiteroristických krokov. Je dôležité, aby Turecko dosiahlo vyšší pokrok v tejto oblasti. Je nutné revidovať kroky z minulosti, zlepšiť situáciu je dôležité skoncovať so zadržaním polených politikov. Čo sa týka práv žien. Legislatíva garantuje rovnosť práv, ale dôležité je, aby sa, aby sa legislatíva implementovala v celom štáte. Čo sa týka zastúpenia v politike, áno, počet žien stúpol, z 19 na 14 takže vykonali sa malé pozitívne kroky správnym smerom. Ako som povedala, je tu viac žien. Dôležité je postupovať v oblasti zamestnávania a tak ďalej. Turecko musí ďalej pracovať, aby bolo plne v súlade s politickými kritériami. Pričom základné práva sú iba súčasťou celého procesu. Je dôležité rešpektovať ľudské práva a právny štát. Dovolte by som na záver spomenula, že tá správa, ktorá sa týka základných práv a súdnych práv, to je ešte na rade, je dôležité vyslať jasné stanovisko a to sa týka aj toho, že je nutné vyslať jasný signál, či Turecko sa môže stať členom Európskej únie. My si myslíme, že práve článok 23, ktorý som spomínal, je veľmi zásadný z hľadiska budúceho pristúpenia Turecka do EÚ. Ďakujem pekne. Možno by bolo, možno by bolo dobré, aby ste si ušetrili to, čo ste tam teraz nemali povedať na diskusiu. A teraz pani Ellen Foto, ktorá vedie eh, delegáciu s Tureckom. Ďakujem pekne, pani predsednička. Musím sa ospravedlniť, o 15.40 musím odísť, lebo na výbore Libe sa bude hlasovať, mám stanovisko, jednoducho musím to byť prítomná. Preto možno teraz spomeniem pár argumentov, ktoré súvisia s politickým kontextom a chcel by som povedať, že sú tu veľké očakávania, ktoré sa týkajú ľudských práv a demokracie. Musím povedať, že v posledných rokoch náš podvýbor sledoval situáciu, skutočili sa voľby v júni, tam vyhrala významným spôsobom strana AKP, a zdá sa, že sa táto strana presadila vo všetkých oblastiach spoločenského života. Je to dominujúca strana. Aj keď tá väčšina, ktorú dosiela v národnom zhromaždení, im neumožňuje bez pomoci iných strán vykonať e, ústavné zmeny. AKP neprekročila hranicu 330 poslancov, ktorá je nevyhnutná na takéto významné zmeny. Toto číslo je veľmi dôležité z hľadiska agendy reformy Turecka a preto je veľmi dôležitý politický dialog. Dôležitý aj konsenzus, ktorý sa môže vytvoriť ohľadne týchto otázok. Čo sa týka vypracovania novej ústavy, ktorá sa týka vytvorenia ad hoc výboru, kde budú zastúpené politické strany, ktoré teda zastupcovia za každú stranu. Uvidíme, či tam budú iba poslanecké kluby alebo všeobecnosti strany, ktoré e, mali vyššiu podporu v voľbách ako 1%. Tento výbor je e, otvorený expertom, uskutočňuje vypočutia, je v kontakte s občianskou spoločnosťou a je tam snaha hľadať koncenzus. Toto je veľmi dôležité na to, aby sa prekonala polarizácia spoločnosti, ale to nesmie byť prekážkou na to, aby sa vykonali demokratické reformy. Samozrejme, dôležité je konať v oblasti ľudských práv. Čo sa týka obsahu tejto novej ústavy a čo sa týka toho procesu vypracovávania a schvalovania, toto bude veľmi zásadné z hľadiska reform v oblasti ľudských práv. Tu ide všetkým o otázku Kurdov, a mám dojem, ako keby tá vojenská agenda skôr dominovala v rámci celého procesu. Boli tu opakované atentáty zo strany PKK, ktoré ako keby určovali rýchlosť celého procesu. Oni ako keby určovali to, či sa vykonajú kroky vpred alebo kroky vzad v politickej oblasti. To znamená, že e, tu je veľmi dôležitá otázka štát, štátneho občianstva, decentralizácia a potom ide o lokálne právomoci, nezávislé súdnictvo, sloboda myslenia. Toto všetko bude veľmi dôležité a ovplyvní situáciu na juhovýchode krajiny. Je to dôležité e, z hľadiska toho, ako, ako sa bude pristupovať tureckej menšine Vieme, že to má viaceré dimenzie, kultúrnu, hospodársku, sociálnu. Dnes je to celé dominované vlastne agendou zachovania bezpečnosti v krajine. Komisia zdôraznila, že je dôležité, že nie je možné dosiahnuť decentralizované Turecko bez toho, aby sa neposilnili práva občanov a práva regiónov a nie je možné, aby sa to zlúčilo so silnou armádou. Toto našťastie už nie je možné a je nutné samozrejme zdôrazniť aj to, že v súčasnosti asi polovica generálov je vo vezení, lebo je tam podozrenie, že chystali puč proti vláde a Viem, že je zložitá situácia napríklad aj žurnalistov, sú tam viaceré E, procesy, niektoré bežia, niektoré sa ešte nezačali. A vyšetrovacia väzba sa používa neprimeraným spôsobom. Myslím si, že úrady presne vedia, čo je nevyhnutné, kde je nutné zlep- sa zlepšiť v súdnej oblasti a že vedia, akým spôsobom je nutné implementovať všetky opatrenia, ktoré sa týkajú toho reformného balíčka. Toto všetko ovplyvní tie procesy, ktoré sa týkajú generálov, dôležitá je otázka ľudských práv, slobody myslenia a význania. Vytvorila sa tu ad hoc delegácia, aby bolo možné sledovať jednotlivé aktivity, aby celý proces bol pod dohľadom. Dôležité je poukázať aj na to, kde je dôležité ešte viac konať, napríklad čo sa týka tých zákonov pre boj proti terorizmu. To má katastrofálny vplyv na, na mnohé oblasti, na aktivistov, na žurnalistov, lebo stačí, ak napríklad niekto napíše článok o tom, že sa uskutočila demonstrácia prospech práv Kurdov a tento žurnalista už môže byť uväznený na základe eh, príslušných zákonov. No a čo by sme tak mohli pozitívne hodnotiť je to, že čo sa týka násilie na, žena, na ženách, to teraz otázka, o ktorej sa diskutuje. V minulosti to bolo všetko e, iba ututlávané. Teraz sú viaceré noviny, ktoré o týchto otázkach informujú, takže je tu určité upozorňovanie na problémy a myslím si, že čo sa týka práv žien a násilie na ženách, je to otázka, ktorú sa zaoberá verejnosť a vieme, že situácia je zložitá. Potom, tá člá, potom tá, ten článok 23 a 24 Európska únia si trošku komplikuje situáciu, že neuplatňuje v rámci prístupového procesu príslušné nástroje, ktoré má k dispozícii. Tu ide o dôležité otázky, článok 23-24, e, ľudské práva, e, súdnictvo. To sú kapitoly, ktoré sa neotvárajú, celé sa to teraz e, zastavilo. Situácia je zložitá. A veľmi si vážim to, čo povedal komisár Füle. Je tam určitá pozitívna agenda spolupracuje s tureckými orgánmi, aby bolo možné začať rokovania v primeranom čase. Je dôležité byť pripravený na to, že nastane čas, kedy sa odstránia politické prekážky a bude možné pracovať. Preto sa chcem poďakovať Európskej komisii za prípravu rokovaní. Podľa môjho názoru je to veľmi dôležité v terajšom politickom kontexte. Teraz žiaľ sa musím ospravedlniť, budem musieť odísť. Ospravedlňujem sa rečníkom, ale nebojte sa, ja sa potom dozviem príslušné informácie. Ďakujem pekne, pani Flotra. A teraz bude mať slovo pani Emma Sinclair Webb z Human Rights Watch. Uh, Dovolte, aby som začala tým, že spomeniem, na čo zameriava správa o pokroku je tu jasné zameranie na reformu súdnictva a tie problémy, ktoré tam sú a potom tu ide o spravodlivé súdne procesy a samozrejme o slobodu e, myslenia. Myslím, že to sú také problematické body a to by som chcela spomenúť. Potom sa zameriame ešte, ešte na občianský dohľad nad e, armádou, Myslím si, že táto správa pokroku v tomto roku ponúka určitý konštruktívny základ, náhľad na to, ako je možné postupovať v reformách a je možné vysloviť nádej, že všetky zapojené strany, tak EÚ ako aj Turecko, sa budú zaoberať tými nálezmi zo správy a budú s nimi zaobchádzať e, konštruktívne a že sa vykonajú príslušné kroky na to, aby sa vykonala a uskutočila e, reforma súdnictva Dôležité je, aby sa zmenili, zmenili e, zákony, zmenila prax. Dôležité je tu mať určité benchmarky, aby, sme, aby bolo jasné, aké sme nutné vykonať. Je možné to poukázať na špeciálne ustanovenia trestného zákona a ďalší zákon, kde sú problémy so spravodlivým, spravodlivým súdnym procesom, vyšetrovacia väzba a tak ďalej. Jednoducho nie je tu možnosť napríklad spochybňovať e, ten dôvod, prečo je niekto zadržiavaný. E, to sú skutočne problémy, ktoré sa týkajú stoviek tisíc ľudí. Správa pokroku je mm, no, dobrý dokument, je nutné s ním ďalej pracovať a je nutné, aby sa tým zabral nielen parlament, ale aj ostatné inštitúcie je dôležité poukázať na to, že viaceré členské štáty vlastne ako keby ustúpili od tých reformných krokov v Turecku a zvolili skôr taký nepriateľský postoj voči Turecku. Toto nie je prospešné pre situáciu v oblasti ľudských práv. No, ale čo sa týka samotného Turecka, Turecko sa podstatne viac zameriava teraz na svoju dynamickú zahraničnú politiku, ale nedostatočne sa zamerali na vnútorné reformy. A je pozbudzujúce vidieť nakoniec, že oni majú štátne orgány, ktoré sa zaberajú európskymi otázkami a je, je, je tu nádej, že tento orgán, toto ministerstvo e, podporí a urýchle reformy. Je dôležité samozrejme sledovať implementáciu rozhodnutí Európskeho súdneho dvora alebo Európskeho, Európskeho dvoru, dvoru pre ľudské práva. Táto implementácia bola zatiaľ veľmi slabá. To sa týka slobody prejavu a týka sa to e, zneužívania právomoci ústavných ozbrojených zložiek. Potom je tu o, o svojvoľné zadržiavanie, zložka súdnych procesov a tak ďalej. Toto, toto všade, všade boli rozhodnutia súdu pre ľudské práva. A rozličné strany sa e, vyjadrili, že e, Turecku je potrebný koncesus na, ústavný, na ústavnej úrovni a aby táto ústava efektívne garantovala všetky tieto aspekty. Musí tam byť zaangažované jednak vládna strana, ako aj jednotlivé zložky e, občianskej spoločnosti na druhej strane neustále pokračuje tlak a útoky na kurdskú národnú stranu a tento tlak na stranu, ako je aj miestnych predstaviteľov, sa teraz naozaj vymyká spod kontroly. Množstvo ľudí bolo predbežne zadržaných a bolo obvinených z členstva v PKK a respektíve z členstva v jednote kurdských e, spoločenstiev, e, čo je vlastne e, zastúpenie strany PKK na miestnej úrovni. Trestanie ľudí členstva v organizácii, ktorú, ktorá je častokrát považovaná za teroristickú organizáciu, je nesmierne problematický je a je veľmi zložité v tomto ohľade získať nejakým spôsobom politický koncenzus. Samozrejme, bereme na vedomie nesmierne negatívnu atmosféru, počas ktorej sa dejú samozrejme útoky na PKK a existuje tu aj problém so Eh, správnymi opatreniami, eh, ktorí majú protiteroristický charakter, eh, ktoré obsahujú nesmierne široké veľmi široké definície terorizmu, ktoré o, a ktoré obsahujú zároveň aj veľmi prísne tresty e, za e, terorizmus. Tento terorizmus je však v týchto opatreniach definovaný veľmi e, vágne a snažíme sa vyvíjať eh, snahy o zmenu týchto právnych eh, opatrení a eh, vytvoriť taký systém súdov, ktorý by nezneužíval svoje postavenie. Takisto aj postavenie policajných zložiek je v tomto prípade otázne, kde množstvo ľudí bolo odpočúvaných so súhlasmi súdu a to iba na základe silného podozrenia, ktorý vlastne legitimizoval takéto konanie súdov. Chcela by som ešte rýchlo povedať, je, že pokroková správa, respektíve správa o pokroku, e, poukazuje na, ur, na určité e, články e, trestného zákonníka, a predovšetkým tie, ktoré sa zaoberajú členstvom v teroristickej organizácii, ktoré vyžadujú novelizáciu. Takisto zákon o ochrane rodiny by sa mal takisto novelizovať, pretože nedostatočne ochraňuje postavenie e, žien, ich prípadnej policajnej, policajnej e, ochrany a tešíme sa práve z iniciatívy e, tureckej občianky, ktorá sa rozhodla situáciu zobrať do vlastných rúk. Ďakujeme veľmi pekne pani Emma Sinclair Web. A teraz, na... a teraz našou ďalšou rečničkou je Madame Koren Sepp Finčanči. Ďakujem za príležitosť, že sa s vami môžem podeliť o informáciách o pokroku Turecka v rozličných oblastiach a takisto sme, sme počuli o bodoch, ktoré vyžadujú aj naďalej našu pozornosť. A chceli by sme vyzdvihnúť e, pokrok Turecka aj novelizáciu niektorých právnych úprav práve v oblasti e, ľudských e, práv a samozrejme je tu aj otázka e, určitého protokolu. Avšak e, máme obavy o preventívnom mechanizme, pretože nedostatočnou e, spoluprácou s občianským sektorom nie sme presvedčení o tom, že tento preventívny mechanizmus bude nastavený správne. A posledný poslednej verzii prevenčného mechanizmu e, sa naozaj odôvodnenie obávame e, týchto nedostatkov. Nariadenie o nulovej tolerancii e, mučenia nebolo predložené už niekoľko rokov. Napriek tomu prípady mučenia existujú aj naďalej, predovšetkým v armádnom prostredí. A môžem vám poskytnúť a podeliť sa s vami e, určit, o určité čísla. Máme 383 tisíc žiadostí v roku 2010 a za posledných 9 e, mesiacov roku 2000, v roku 2011 e, mali sme ďalší, nám prišlo ďalších 419 žiadostí. A samozrejme, toto vám iba dáva predstavu a obraz, ako sa tieto počty zvyšujú. A to samozrejme nebereme do úvahy to, že nie všetky obete e, e, násilia a mučenia požiadajú e, o rehabilitáciu. Takže toto nie je číslo, ktoré môžeme len tak prehliadnúť. A mučenie sa deje na neoficiálnych miestach zadržania, vrátane policajných aut, Eh, na ulici a mimo policajných staníc. Eh, v správe o pokroku eh, je popísané nadmerné použitie sily, ale toto už nemôže byť nazývané nadmerné použitie sily, pretože tu existuje zámerné použitie a zneužitie sily, predovšetkým predstaviteľov policajných síl a na základe nedávnych udalostí, kedy kedy bol zabitý e, učiteľ e, po nadmernom užití e, slzného plynu, ktorý bol takto použitý zámerne a nebol použitý v súvislosti v súlade s pravidlami na použitie. A tento nedávny prípad takisto poukazuje na to, že bol zabitý aj mierový aktivista v jednom tureckom meste počas protestov. Takisto by som chcela spomenúť e, ďalšie čísla, ktoré sa týkajú našeho ostatného výskumu, ktoré zaznamenali 5000 prípadov, ktoré sme vyšetrili počas jedného e, roka, e, počas, počas väzby, čiže predväzobného obdobia alebo väzobného obdobia a e, zistilo sa, že 248 e, prípadov ľudia boli zranení e, v policajných autách. Tento problém, alebo jedným z týchto problémov, je nedostatočné vyšetrovanie prípadov mučenia a tí policajti, ktorí boli obvinení eh, z mučenia a zo zneužívania eh, sily, majú iba podmienečné eh, tresty. Častokrát sa takéto zneužívanie sily deje v rámci článku 256 a takisto 94 a 95. Nezávislá dokumentácia o mučení sa samozrejme nie je súčasťou eh, dôkazných eh, dokumentov a takisto nie je súčasťou aj eh, odborných forenzných inštitúcií. Čo sa týka prevencie porušovania ľudských práv, bol tu naozaj Eh, bol tu naozaj slubný vývoj, keď sa eh, zaškolili 4500 eh, prokurátorov, avšak bohužiaľ neexistuje žiadny náväzný, náväzný, náväzné školenie a pretože boli vznesené určité námietky k tým k zaznamenaným prípadom mučenia práve zo strany prokurátorov a sudcov Avšak k takýmto školeniam musia existovať ďalšie náväzné e, kurzy, nielen prostredníctvom e, školení, ale aj samozrejme e, musíme vyzvať Turecko, aby takéto následné školenia boli v Turecku zavedené, aby došlo k určitej znamenie, k zmene. Takže existuje v Turecku aj naďalej zastrašovanie svetkov, ktorí by boli ochotní svedčiť v prípadoch mučenia a, a napríklad článok 265, e, e, napríklad e, útok na verejného činiteľa sa používa aj v tomto zmysle alebo článok 125, a to je úražka policajného orgánu. A a práve problémy e, s článkom 125 práve 26. júna sme mali letáky a na týchto letákoch e, sme mali zoznam obetí e, mučenia a boli sme obvinení z poškodzovania dobrého mena policie a z úražky verejného činiteľa. Takže takáto je momentálna situácia. Ďakujem za to, že ste ma počúvali. Ďakujeme vám za prezentácie. Je dobré vedie, e, že e, že nadácia pre ľudské práva e, pokračuje vo svojej práce, predovšetkým aj v dobe, kedy mučenie bolo bežnou praxou, avšak aj v tejto dobe, kedy sa jedná už predovšetkým iba o jednotlivé prípady. Teraz sme si vypočuli všetkých našich rečníkov a teraz mám tu E, zoznam rečníkov, ktorí sa hlásia o slova. Pani Koperň, máte slovo. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za vaše e, prezentácie, ktoré ukázali situáciu s ľudskými právami v Tureckom e, v tom pravom svetle. Ja sa zaujímam predovšetkým o postavenie žien v Turecku. Minulý týždeň som videla fotografiu ženy, ktorú ktorú zastavil jej vlastný muž e, v jej e, konaní. A, e, a tento prípad naozaj vrhá svetlo na fenomén, ktorý je veľmi bežný ktorý je bežný v Turecku. 12. októbra bol šéf-redaktor časopisu, ktorý túto fotografiu uverejnil, e, obvinený a bola vynútená jeho rezignáciu a, a asociácia protestovala proti konaniu e, týchto novín. E, takisto, čo sa týka vražd Zocti a domáceho násilia, štatistiky naznačujú, že až 5 žien denne zahynie, respektíve sa stane e, obeťami domáceho e, násilia. A táto číslo e, vychádza iba z tých údajov, ktoré poskytnú sami, samé ženy. Preto tento problém je veľmi výrazný a chcel by som, aby výbor tomu venoval náležitú e, pozornosť a e, chcela by som zdôrazniť, že toto je jedna z najväčších víziev e, pre Turecku. Treba si položiť otázku, ako by sme v tomto zmysle mohli pomôcť iba 70 útulkov v súčasnosti existuje v Turecku a miestne úrady sa snažia príjmeť ženy, aby riešili tento problém nie oficiálnou cestou, ale e, v rámci e, rodiny. E, v tomto prípade treba adekvátne zaškoliť aj verejných činiteľov, aby sa vedeli postarať o obete násilia, domáceho násilia. A samozrejme mal by sa vytvoriť aj kurz pre mužov, aby kurz sebaovládania ale chcela by som eh, vedieť, aké je eh, všeobecné eh, posúdenie tohto pripraveného zákona o postavení žien a ochrane žien proti domácim násilí. Pani Koper, a adresovali ste túto otázku komu z našich mama, madam Papadupulu? Ďakujem veľmi pekne. Budem sa snažiť byť stručná, pretože musím ísť na hlasovanie výboru LIBE. Chcela by som v položiť e, e, svoje otázky a chcela by som počuť aj odpovede nejaké. Čo sa týka Európskeho súdu e, pre ľudské práva o prípadoch na Cypre, pokazuje na to, že Európska komisia navrhla riešiť prípady zmiznutia osôb na Cypre, predovšetkým gréckých občanov, a to už niekoľko desiat, desiatok rokov po okupácii Cypru. Čiže to sú zmiznuté osoby na Cypre. Potom je tu problematika ľudí, ktorí sa museli e, vysťahovať. A, a samozrejme sú to aj sú tu aj podozrenia, že Turecko e, interne reguluje e, práva menšin a samozrejme to sa týka predovšetkým zákonov o ochrane národnostných e, menšín. A na Cypre, kedy sa ostrov rozdelil, E, Grécko chráni e, turecké, e, respektíve Cyprus chráni turecké, minori, turecké menšiny. Pokiaľ Turecko nechráni menšiny, ale podpísa, podpísalo sa pod Európsky rámcový dohovor o ochrane menšín a vyžaduje aj ochranu svojich menšín v zahraničí, tak potom akým spôsobom sa majú cyperské turecká menšina chrániť. A a e, o tom, čo sme sa bavili na e, výbore minulý týždeň, poukazuje na to, že naozaj ten počet tých útulkov je tak e, limitovaný, naozaj je dosť mať tak málo útulkov pre toľko žien, ktoré boli znásilnené alebo zneužité, alebo boli obeťami domáceho násilia. Ďakujem veľmi pekne. No ešte musím ísť na Libe. Samozrejme dnešný meeting sa prenáša na internete a môžete ho, nájdete ho iste aj v archíve. archíve. Pán, ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne. Poč, vypočuli sme si skutočne veľmi hrozivé správy. Moja strana z Holandska už dlhé roky varuje pred tým, aby sa táto krajina pripojila k Európe. To je nesprávne rozhodnutie. Ja sa e, pýtam mojich kolegov a chcem ísť prebudite. Turecko nelegálne obsadilo Cyprus a my nič nerobíme. No a pýtam sa mojich kolegov, nie je pomaly na čase Turecku jasne povedať, e, že sa zastavia zastavia predstupové rokovania, že nedostanete ani e, subvencie od európskych daňových e, poplatníkov. Myslím, že by trebalo zastaviť rokovania s Tureckom. Moji kolegovia to však neurobia. My hovoríme o problémoch, ale nikto nič nerobí alebo nepovie nahlas, čo si myslí Európa. Je skutočne takým bezubým tigrom. Je mojich kolegov, aby konečne niečo robili. Turecko by sa mala dostať pod tlak, pretože na turecký obchod môžeme uvaliť sankcie, a však nerobíme to. A pýtam sa a eh, mojich kolegov, alebo teda žiada mojich kolegov, aby postupovali oveľa prísnejšie a konzekventnejšie. Ďakujem pekne. Teraz pani Veržiat. Ďakujem pekne. Hovoriť o situácii v Turecku je často veľmi ťažké, pretože je to spojené s mnohými predsudkami, No a aj spôsob, akým sa hovorí o krajine, je pomerne náročný. Bolo by veľmi dobré analyzovať situáciu objektívne. Je dôležité, aby sa neopakovali chyby minulosti. Ide o náležitú aplikáciu právnych textov, noriem a potom sa menej realita. Je množstvo odborárov, žurnalistov a predstaviteľov opozície, ktorí sú zatýkaní. Všetci, ktorí sa odvážia kritizovať tzv. reformy, sú súdne prenasledovaní a musia znášať tvrdé represie v tejto oblasti treba postúpiť vpred, treba robiť viac. No a keď sa pozrieme na kurdskú opozíciu, tak udalosti od júna sú jednoducho nepriateľné čísla. Ja mám v dispozícii čísla, neviem, či sú úplne pravdivé. 1300 Kurdov bolo zatknutých. No a tieto zatknutia a zatýkania a zatýkanie pokračuje ďalej. Aj teraz sú ľudia zatýkaní. No a v júli som prebehol dokonca vojenský e, zákrok alebo zásah na kurdskom území v Iráne. Takže rečnička sa opravuje v Iraku. Kurdi sa skutočne dostali do krížovej palby e, Iráncov a Turkov a, a nič sme nepočuli. Na medzinárodnej scéne sa neobjavili žiadno, žiadne odsúdenia tohto útoku, pri ktorom zomrelo veľa žien a detí. To je podľa mňa absolútne nepriateľné. A ešte o to ťažšie sa to dá prijať, keď vidíme, ako niektorí ministri členské štáty e, sa vydávajú e, do Turecka, nadvezujú kontakty so štátnymi úradmi, venujú sa politike, no a priamo e, na mieste tí kurdi, ktorí by sa dali chrániť na území EÚ, e e, tí sú jednoducho odmietaní. Takže trochu vážnejšie treba brať ochranu menšín. Je veľmi pekné o tom hovoriť, ale ešte lepšie, ak sa to realizuje a ak sa vyvodzujú závery. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Veržiat. Ja by som chcela vám dodať jedno slovo na to, aby som sa pridla ku kolegyne k situácii žien, pretože naozaj tam existuje problém. Je dôležité mať objektívnu víziu. Ja neustále počúvame o silnej islamizácii, možno AKP je modelom islamskej strany, ale a trebalo by preveriť, ako vyzerajú skutočne fakty, hlavne situácia žien. Dobre. Ďakujem pekne, pani Veržiat. A teraz pani Šáke. Ďakujem, predsednička. Ja chcem zopakovať len slova o tom, že prístupový proces je veľmi dobrým prostriedkom a nástrojom na podporu ľudských práv v Turecku a treba to využívať a nie mm, diskreditovať sa. Som rada, že komisár File v správe o pokroku zdôraznil slobodu tlače a právny štát. No a niečo z toho budem opakovať. Budem opakovať niektoré slova, ktoré povedali moje predrečníci všeobecne. Dôležité hlavne v takomto rýchlom reformnom procese je sledovať, či implementácia a aplikácia práva nie je rozdielna od zákona. Vždy veľmi dlho trvá, aby nové, novoprijaté zákony začali napríklad policajti aplikovať aj v praxi. Chcela by som tiež zdôrazniť jednu vec a otázku slobody novinárov, tlače a slobody na internete. Ja už sa tým zaoberám dlhšie a je dôležité dodržiavať to tak v EÚ, ako aj v iných krajinách. No a niektorí z nás v EÚ e, sme kritizovali Turecko za nedostatočnú slobodu tlače, tak e, sme dostali oficiálne vyjadrenie vlády, že žurnalisti nie sú zatýkaní za e, vykonávanie slobody prejavu, ale za to, že sú údajne príslušníky teroristických organizácií. Myslím, že to treba však stále dokázať, to je dôležité v tejto situácii zopakovať. No a ak bolo zatknutých ak je zatknutých eh, tak veľa žurnalistov, ako bolo v Turecku, tak to má eh, veľmi zastrašujúci dopad na ostatných novinárov, ale aj na verejnosť a akademickú obec. Eh, ďalej sa hovorilo o odpočúvaní. To je tiež vec, ktorú treba preskúmať. A rovnako situácia, keď sú zatýkaní ľudia, alebo ľudia sa ocitnú vo väzení bez toho, aby mali možnosť obhájiť sa pred e, nejakým nezávislým súdom. Sledujeme zneužívanie e, zákonu na boj proti terorizmu. To treba v dialogu s Tureckom neustále opakovať. Vo všeobecnosti myslím a dúfam, že správa o pokroku, ktorej sa budeme zaoberať aj na výbore AFET, sa bude sústrediť na posilnenie právneho štátu, spravodlivé, spravodlivý proces, súdnictvo a rozdelenie síl. Turecko dosahuje obrovský pokrok a prezentuje sa ako líder v regióne. No a ja si myslím, že kritická a otvorená debata by mala dostať väčší priestor. Bolo by dobre, keby v Turecku sa uskutočnila kritická debata hlavne s ohľadom na pripravovanú ústavnú reformu. Občianská spoločnosť by mala, tam mala zohrávať dôležitú úlohu. Teraz ešte otázka utečencov. Veľmi dôležité je uznať úlohu, ktorú zohráva Turecko, ktoré, ktoré príjima utečencov z Iránu do Sýrie, ale aj z Afganistanu a z iných krajín sveta. UNHCR je organizácia OSM pre utečencov, ktorá poskytuje týmto uh, utečencov prístrešok. No a EÚ e, prispieva do rozpočtu UNHC približne 50%. Možno týmto by sme sa mohli e, zaoberať a preskúmať, či by EU mohla zvýšiť svoje snahy, zlepšiť spoluprácu a možno aj to pomoc tureckým orgánom, pretože tu možno budú e, problémy s kapacitmi pri takýchto veľkých tokoch utečencov, ktorí skutočne musia utekať pred vraždením, zabíjaním, mučením. A rovnako treba zajistiť bezpečnosť utečencov. Zatiaľ čo na jednej strane môžu dostať prístrešok v Turecku, a tak vidíme, že hranice s Iránom sú otvorené 3 mesiace a medzi so Sýriou je e, bezproblémový, e, bezproblémové prekračovanie hraníc a vidíme, že tie vzdialenosti nie je až také e, veľké. Treba tiež e, zohľadňovať. Počuli sme príbehy o ľuďoch, ktorí sú zneužívaní v Turecku a tiež e, nedávny prípad vysoko postaveného vojenského dôstojníka v tureckej armáde, ktorý utiekol vysoko postaveného dôstojníka, ktorý utekol z Sýrie a potom z Turecka bol unesený do Sýrie alebo Takže takéto postupy v krajinách ako Sýria a Irán treba preskúmať a pomôcť Turecku pri budovaní kapacít na bezpečné prichýlenie utečencov. Ďakujem pekne. Pardon, Frida. Frida Prepols ešte sa prihlasila. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa vyjadrím skutočne stručne. Veľmi rada by som sa chcela sústrediť na ľudské práva v rámci správy o pokroku. A mám konkrétnu otázku na zástupkyňou komisie, pretože pani Sinclair pani Sinclair veľmi detailne opísala, ako kurdi, respektíve ich situácia, sa za ostatné roky zmenila a aká je aktuálna situácia. No a ja jasne povedal, že každý, kto sa v prokurdskej strane politicky angažuje, alebo sa dostane, je prenasledovaný, alebo sa dostane do väzenia, a tieto osoby v každom prípade prichádzajú svoje práva. No a preto je veľmi dôležité, zmeniť zákony o politických stranách, ale treba tiež zmeniť eh, zákon, protiteroristický zákon. Ale tiež treba povedať, že eh, komisia to každoročne žiada vo svojich správach o pokroku, ale nič, skutočne nič sa nedeje. A rovnako myslím, že sa dá skonštatovať, že komisia nikdy explicitne eh, neuzná, že situácia Kurdov sa môže zmeniť len keď sa uskutoční politický dialog, ktorý treba správne zorganizovať a na ktorom sa budú zúčastňovať všetci partnery. Každoročne konštatujeme, ako vláda čoraz každoročne e, čoraz prísnejšie postupy proti Kurdom a zistujeme, že nie, neexistuje žiadna politická vôľa na riešenie kurdskej otázky. Každý na najvyššej úrovni aj v Európe si myslím, že mierové riešenie je možné len vtedy, ak bude sa, sa uskutočňovať dialog. A preto sa pýtam komisie, čo v nasledujúcich rokoch urobí. Myslíte, že sa v tejto oblasti dosiahnu nejaké pokroky? Myslíte, že budeme pracovať na tom, aby sme sa o všeobecnosti vyriešila otázka Kurdov, alebo sa neustále bude len písať, že treba zmeniť zákony. Áno, napriek boli isté zmeny napríklad pri využívaní jazyka, ale to podľa mňa nestačí. Ďakujem pekne. Thank you very much, Madam Srdečná vďaka, pani Brepols. A teraz tu máme asi vypočuli viaceré otázky. Máme tu už aj určité vyjadrenia. Myslím si, že je dôležité si uvedomiť, že čo sa týka tých otázok, týka sa to predovšetkým situácie Kurdov v Turecku, týka sa to násilia na ženách a slobody tlače. Samozrejme, tu boli otázky a vidím, že pani Papadopulo tá sa zameriavala na otázku menšín, kde išlo aj o ľudí, ktorí sú nezvestní na Cypre. Boli tu aj také všeobecné otázky, ako pán Matlener, to sa netýkalo až tak expertov, ako boli také všeobecné vyjadrenia, ktoré hovoria, že by sme nemali eh, viesť rokovania. Samozrejme, názory sú rozličné. Viem, že názor vašej politickej skupiny neodzrkadluje názor väčšiny v parlamente. Možno by sme mohli začať kým, no, neviem prečítať vaše meno. Je to zastupkyňa Tureckej organizácie pre e, ľudské práva. Poprosím, aby ste boli struční. Ďakujem pekne. Chcela by som sa zamerať na situáciu žien. Je to moja špeciálna oblasť. Ja sa zaberám domácim násilím. Musím povedať, čo sa týka legislatívnych reforiem, tak je to skutočne slubné, čo sa týka práv žien. Sú to, sú tam určité obmedzenia a je pravda, že je to veľmi dobre známe členom rodiny. Týchto útulkov je teda málo, teda zložitá situácia, lebo odtiaľ je možné tých ľudí odviesť a potom zavraždiť. Takže problém je skutočne s implementáciou tejto legislatívy. Je to zložité, v krátkom čase vykonalo množstvo reforiem a ak to chcete implementovať, musíte mať správne zameranie a to si bude vyžadovať čas. No a čo sa týka islamizácie, to nesúvisí nejako s právami žien v Turecku, práve naopak. Bola tam dokonca diskriminácia islamských žien, ktoré nosili pokrývku hlavy. A týkalo sa to napríklad ich práv na vzdelávanie. Táto reform, legislatívna reforma, ktorá sa týka e práv žien, tak skutočne zlepšuje situáciu. To je to, čo môžem povedať. Čo sa týka slobody prejavu, je to vážny problém. V súčasnosti je väznených 63 novinárov a aj keď sú oficiálne tvrdenia, že nie sú väzení z dôvodu slobody, obmedzenia slobody prejavu, ale je to práve z toho dôvodu. Jednoducho, síce mohli vydať svoje knihy, ale sú väznení kvôli týmto knihám Myslím, že to je bolo všetko a dalo by som radšej slovo kolegyňam, kolegom. Nech sa páči, pani Emma Sinclair Web. Ďakujem pekne. Čo sa týka domáceho násilia a vražd žien v Turecku, už som to vlastne spomenula, je tu odhodlanie nového ministra pre rodinnú politiku a sociálne politiky. Teda táto ministerka sa snaží upraviť príslušné zákony a snaží sa zabezpečiť to, aby tam boli um, policajné príkazy na ochranu týchto žien a v súčasnosti e, sú tam veľké obmedzenia v rámci tohoto zákona, ide o otázky uzatvárania manželstiev, netýka sa to Netýka sa to všetkých situácií, ktoré môžu nastať v rámci súžitia. Takže dôležité je to zameranie, to je nutné ešte doriešiť. Myslím si, že e, ženské organizácie v Turecku na tom pracujú a my sme sa stretli s príslušnou ministerkou a bude veľmi dôležité sledovať e, tento proces a sledovať aj pokrok a zaoberať sa implementáciou. Ak sa teda legislatíva zmení, bude nutné sledovať, či sa situácia skutočne zlepší. Nevidel som ten návrh, ktorý sa týka ochrany žien a rodín pred násilím. Bolo to zverejnené minulý týždeň, ale my sme ten návrh ešte nevideli, takže tomu sa neviem vyjadriť. Ale to je to, čo budem musieť pozorne sledovať v budúcnosti. A teraz otázka, ktorá sa týka toho, že Turecko sa ne, ne, neprihlásilo k medzinárodným štandardom, ktoré sa týka ochrany národnostných menšín. My ako organizácia Human Rights Watch môžeme vyjadriť znepokojenie, že Turecko ešte nedostatočne implementovalo medzinárodné dohovory, že tam majú veľmi zastaralú eh, definíciu národnostných menšín je to, nie je to nič nové, opakuje sa to, opakovalo sa to viacejkrát, vyjadrovala sa k tomu Európska komisia v rámci správy o pokroku a chcela by som na tomto mieste povedať to, že a, asi bude lepšie dať slovo kolegyňam, kolegom. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že povedali ste všetko, my sme povedali všetko, Zhodneme sa na tom, že spomínali ste tie fakty, ktoré poukazujú na to, že sú tam určité oblasti, ktoré nefungujú. Poukázala na to aj správa o pokroku. Isté nastali určité zmeny v Turecku. Turecku. Stačí si prečítať naše výročné správy, my robíme komparatívne štúdie, vidíme tam pokrok tento pokrok nie je dostačujúci. A či komisia koná dostatočne? My konáme veľmi intenzívne, chceli sme byť presní a zameriať sa na problematické oblasti. A musím povedať, že keď porovnávame ostatné štáty a keď dochádza k návštevám národných expertov, keď títo ľudia do Turecka, tak poukazujem na tie relevantné oblasti, tak sme postupovali aj v minulosti. poukazujem na jednotlivé články, kde hovoríme, že toto dochádza k porušeniu takýchto princípov a ďalších princípov. Takže toto všetko sme identifikovali už v minulosti, to je správny postup, ako môžeme postupovať. Je nutné postupovať takto čiastkovo. Situácia je zložitá, ale zlepšuje sa. Nie sú ešte tam, kde by sme chceli, by boli a je pred ním veľa práce. Je nutné pokračovať. A čo sa týka situácia na juhovýchode krajiny, áno, tam sa situácia zhoršuje, sme veľmi znepokojení. My sme povedali tureckým orgánom, Nestačí mať len stratégiu, ktorá sa týka juhovýchodu krajiny a nesmie sa, to nestačí. Musí byť komplexná stratégia, nesmie sa zameriavať iba na protiteroristické opatrenia. Je nutné si uvedomiť, že je to oblasť a sú to ľudia, ktorí majú socioekonomické práva, sú tam národnostné menšiny a je nutné rešpektovať kultúru a jazyk obyvateľstva. Samozrejme je nutné mať aj primerané protiteroristické opatrenia, sú to tak povediať tri piliere, ktoré vytvárajú stratégiu, ktorá by sa mala zameriavať na juhovýchod Turecka. A my si myslíme, že to je jediné, čo môže fungovať. Čo sa týka práv žien, situácia sa zlepšuje, ale veľmi pomaly. My sme spolupracovali s tými útulkami a komisia prispela prostriedkami. Ich počet je nedostatočný, je to proces, ktorý je iba v počiatku a je nutné pracovať, je nutné im pomáhať, je nutné zabezpečiť zmenu legislatívy. No, majú teraz nový zákon, ešte nám ho neposlali, tak sme ho nevideli. Musíme si to pozrieť. Dôležitá bude implementácia a potom tam musia byť sprievodné opatrenia, tam musíme spolupracovať s občianskou spoločnosťou, vládnymi organizáciami, aj s vládou, a takto môžeme zabezpečiť to, aby sa zmenilo myslenie. Lebo to nie ide iba o zmenu zákonu, ak by išlo iba o to, bolo by to jednoduché. Tu, kde my pož- tu, tu my požadujeme teraz zmenu mentality a kultúry, čo sa týka otázky e, práv menšín. Je to uvedené v správe. Je tam určitý rámec legislatívny, ktorý je nedostatočný, je nutné na tom popracovať. Čo sa týka slobody prejavu, tam sme jasne uvedli tie články, ktoré je nutné upraviť. My sme tam identifikovali trestný zákon, protiteroristické opatrenia, tlačový zákon a potom ešte súdnictvo. Príslušné zákony týkajúce sa súdnictva sa uplatňujú veľmi e, v širokom ponímaní. Je nutné zmeniť túto situáciu, je dôležité mať projekty s vládou v posledných mesiacoch. Sme mali stretnutia tu v Bruseli, v Luxembursku, v, Štrasburg, v Štrasburgu. Boli to stretnutia na rozličných úrovniach, kde sa sme sa zabrali rozličnými témami. Toto všetko je veľmi dôležité. Dôležitá je takáto výmena, názorov. Dôležité je prijatie európskych štandardov. Komisia bude naďalej pokračovať v tomto hodnotení, budeme sa zameriavať na situáciu ľudských práv, budeme podporovať občianskú spoločnosť, mimovládne organizácie, budeme financovať príslušné programy v tejto oblasti, my nevz- sa nevzdáme a komisia by bola rada, keby sa otvorila kapitola 23, aby bolo možné rokovať s Tureckom. Dôležité je mať rokovací rámec, aby sa dosiahlo viac výsledkov. A teraz posledný bod. Spomínali sa nezvestné osoby v Tureckom V Turecku. Hodne sa správa, sú tie posledné informácie, ktoré máme. A sme jasne uviedli, že sú to otvorené prípady a my tieto prípady sledujeme každý rok. Ďakujem pekne. Thank you. All... Ďakujem pekne, srdečná vďaka za poskytnuté informácie a za vyjadrené názory. Myslím si, že skutočne bolo zložité to celé zhrnúť, ale dôležité si uvedomiť, že potrebujeme získať ešte viac informácií o jednotlivých oblastiach, musíme vedieť, ako fungujú, fungujú národné preventívne mechanizmy, ktoré sa týka boja proti mučeniu, to je veľmi zásadné zo štruktúrálneho hľadiska. My sme počuli aj to, že musíme viac pôsobiť v oblasti monitorovania, slobody prejavu, sú tam viaceré prípady. No a čo, to, čo povedali kolegyne kolegovia ako aj vy, je to, že situácia Kurdov sa nezlepšuje. To isté sa týka aj kurdských politických strán. Myslím si, že musíme sa na to zamerať. A čo sa týka odporúčaní, je dôležité sa obrátiť na výbor AFET. A sa zameráme, zameriame na situáciu na severe Iraku. Budeme sa tým zaoberať aj na našom podvýbore ešte te, tejto zimy. Ďakujem pekne za pozornosť. Môžeme ukončiť tento bod. Dostaneme sa k ďalšiemu bodu. To je výmena názorov s ombudsmanmi z krajín východného partnerstva. Budeme tu mať aj štúdiu o ich úlohe a o potenciál oblasti spolupráce. Už sa veľmi teším na toto výmenu názorov, bude to iste veľmi zaujímavé. A v tomto bode nebudem predsedať. Nie je to preto, že by som nemala záujem, a musím povedať, že kolega Gžip bol veľmi aktívny v rámci pripravenia, prípravy tohoto podujatia. Som veľmi rada, že mu môžem odozdať predsedníctvo a on bude viesť toto zasadanie až do konca. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička.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 čo najsrdečnejšie privítať e, nášho hostia e, na stretnutí tejto časti podvýboru pre ľudské práva. A v prvom rade by som chcel e, privítať ombudsmanov z krajín východného partnerstva. Chcel by som začať najprv dáma, pani profesorka Sulejmanová, ombudsmanka z Azerbajdžanu, ale nemyslím si, že je momentálne teraz tu s nami. Chcel by som takisto privítať e, pani Tatianu. A nie som si celkom istý, ako vysloviť jej meno. Pani obmucanku z Gruzinska, pani Irenu Lipovič, ombudsmanku z Polska Ona je jednou zo spoluautoriek tohto projektu. A máme tu aj ombudsmana z Arménska pana Anatolia Montojana, ktorý je zase zástupcom Moldavska. Chcel by som privítať pána Dominika Bodio, ombudsmana z Francúzska, A musím povedať, že je to spoločno polsko-francúzska iniciatíva, o ktorej budeme dnes hovoriť. Dámy a páni, ľudské práva sú naozaj e, záležitosťou jednotlivých štátov, avšak nemôžeme si nevšímať úlohu, ktorá, ktorú v tomto zohrávajú jednotlivé kancelária a zastúpanie e, ombudsmanov v jednotlivých štátoch. A takisto nemôžeme prehliadať prácu, ktorú oni odvádzajú, ktorá pozostáva z kontrol, vyšetrovania, e, z pozdvihovania povedomia a takisto ich snahy zlepšiť e, právne prostredie. Pokiaľ chcete chrániť a obraňovať e, ľudské práva, musíte zároveň chrániť aj štátne e, organizácie, ktoré toto majú za úlohu. A samozrejme, ombudsmani toto samozrejme vedia oveľa lepšie z ich vlastnej skúsenosti, ako to vieme my. A samozrejme sú si veľmi dobre vedomí, ktoré všetky oblasti e, práca ombudsmana e, môže obsiahnuť. Ombudsman musí byť nezávislý, musí byť rešpektovaný a musí sprostredkovať eh, spoluprácu medzi jednotlivými inštitúciami, ktoré sa ľudskými právami zaoberajú. Medzinárodná spolupráca je dôležitým nástrojom na eh, posilňovanie Inštitútu ľudských práv a v roku 2009 polský ombudsman spolu s francúzským ombudsmanom spoločne vytvorili e, program pre e, krajiny e, východného partnerstva pre ich, pre ich ombudsmanov do roku 2013. Bol to práve doktor Kochanovský, polský ombudsman, ktorý stál pri zrode tejto iniciatíve a a ktorý zahynul počas neš- e, leteckého nešťastia v Smolensku. Tento program, ktorý spája krajiny Európskej, e, krajiny Európskej únie a ich ombudsmanov a krajiny a ombudsmanov e, východného partnerstva a takisto aj zástupcov mimovládnych organizácií, chce, má za cieľ zlepšiť vynutiteľnosť e, práva a rovnako napríklad si kladie aj za cieľ, ako povedal pán Lipovič, ktorý tento program e, uvítal. A, a tento program, ktorý poskytuje e, semináre a rozličné workshopy, kde sa zdieľajú e, skúsenosti a dobrá prax my samozrejme nechceme tvrdiť, že my vieme, ako sa veci robia najlepšie. Na týchto stretnutiach si snažíme vysvetliť, kde sme e, pochybili a akým spôsobom e, sa môžeme zlepšiť počas nášho procesu transformáciu e, v rámci externých demokratizačných politík, ktoré, ktorá, ktoré vypracovala Veronique de Kezer, poslankyňa Európskeho parlamentu táto iniciatíva bola uznaná za účinnú práve pani Kezer a podporuje koordináciu týchto aktivít v rámci Európskej únie a samozrejme snaží sa zbierať skúsenosti z celej Európskej únie a poskytovať ich nečlenským krajinám. Mysleli sme si, že dnešné dni sú e, dobrým obdobím na to, aby sme sa na chvíľu zastavili, pozreli sa, aké výsledky sme dosiahli a zároveň sa pozreli aj trochu do budúcnosti. Cieľom je posúdiť, do akej miery bola táto spolupráca plodná a akým spôsobom by sme mohli túto spoluprácu rozšíriť, tak aby sme do nej zahrnuli nové krajiny a nové inštitúcie v rámci Európskej e, únie. Ide takisto aj o úpravu tejto iniciatívy e, z finančného hľadiska. Rešpektovanie e, ľudských práv v krajinách východného partnerstva bolo posudzované a prešetrované českým expertom pre účely našeho výboru. A tento výbor poskytol eh, výskum eh, pána Kenžu, ktorý je dnes s nami a ktorý je, ktorý je e, e, členom profesorského zboru univerzity v Poznaní a ktorý sa zúčastnil na tejto medzinárodnej spolupráci v rámci polského transformačného procesu. Práve počas tohto procesu zastupoval Polsko na fórach v Ženeve a myslím si, že jeho akademická a praktická diplomatická skúsenosť boli nesmierne dôležité pri vypracovávaní tejto správy. A predtým, než e, dá, odovzdám profesorovi slovo, chcel by som iba spomenúť, že tu máme zástupcov výboru pre zahraničných e, vzťahy e, E, zástupcov ambasád, aj pána Olivera Hekera, ktorý zastupuje európskeho ombudsmana. Pán profesor, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vás za váš e, milý úvod. E, pokiaľ mi dovolíte, chcel by som svoju prezentáciu poskytnúť v angličtine. Ctení poslanci Európskeho parlamentu, vážení eh, predstavitelia inštitúcií, dámy a páni. V prvom rade by som chcel poďakovať Európskemu parlamentu za to, že ma eh, pozval a vyzval eh, k vypracovaniu tejto správy a som naozaj poctený a potešený týmto pozvaním. Vzhľadom na to, že mám málo času, chcel by som obmedziť moje úvodné e, slova na prezentáciu e, náčrtu a orientácie tejto štúdie a e, vyvodiť z nej predbežné závery. Dúfam, že na základe dnešnej diskusie budú, budú prijaté určité pozmenujúce návrhy, ktoré zlepšia a sfinalizujú štúdiu pán Alčesky a ja sme túto štúdiu pripravovali spolu. E, iba veľmi v krátkosti by som e, chcel prejsť PowerPointovou prezentáciou. E, toto je v podstate iba náčrtom tejto e, štúdie. je Sú to zoznam medzinárodných e, partnerov existujúcej politiky e, v rámci krajín východného partnerstva. Je tu popis technickej spolupráce, ako aj francúzsko-polský projekt spolupráce, ako aj odporúčania. Nechcem, nebudem prezentovať konkrétne túto prezentáciu, Avšak e, som otvorený a pripravený odpovedať na akékoľvek vaše otázky. Aby som e, e, prešiel k prvému bodu, ktoré sú jednotlivé typy inštitúcií, ktoré bránia ľudské práva. Sú to predovšetkým ombudsmani alebo inštitúcie podobné ombudsmanom, napríklad e, e, v mnohých štátoch východného partnerstva, e, iba v Moldavsku existujú štyria ochrancovia ľudských práv na parlamentnej úrovni. Medzinárodné normy pre ochranu ľudských práv boli vyvinuté v organizácii Spojených národov v súvislosti s parížskými eh, princípmi a pravidlami. Eh, sú tam, eh, je tam sú tam zakotvené princípy ako nezávislosť Inštitútu ochrancu ľudských práv a samozrejme aj kompetencia a právomoci, ktoré musia byť takejto inštitúcii udelené, aby mohla efektívne ľudské práva brániť v pôvodnom eh, zábere, eh, zámere deklarácia eh, predpokladala so zavedením práve inštitúciu ombudsmana, avšak Rada Európy v roku 1990 rozšírila ochrancu ľudských práv a definovala ich, že to môžu byť aj kolektívne orgány a vytvorila sa určitá určitý súbor noriem, ktoré sa na tieto princípy vzťahujú. Jednotlivé národné inštitúcie obrany eh, ľudských práv musia byť eh, akreditované Medzinárodnou komisiou, eh, ktoré sú zastúpené všetky svetové organizácie a ktorá pôsobí na troch úrovniach a takisto aj akreditácia je, je poskytovaná na troch úrovniach, čiže buď buď organi- národná organizácia vyhovie, alebo vyhovie z výhradou, alebo nevyhovie. A samozrejme, e, inštitúcia národného charakteru musí byť kvalifikovaná na základe parížských kritérií, ktoré sme už spomínali, aby sme prešli na e, prvú kategóriu národných inštitúcií e, ochrany ľudských e, práv, tie sú svojím spôsobom e, privilegované a majú aj, má aj zvláštne postavenie v rámci európskeho e, práva a je to tak aj ukázané aj v PowerPointovej prezentácii. E, všetky medzinárodné organizácie, ako napríklad ako Európska únia, Rada Európy, eh, OSN uznávajú a priznávajú eh, dôležitosť týchto národ- inštitúcií na ochranu ľudských práv na národnej eh, úrovni a, môž- a pokiaľ môžeme hovoriť o určitých rozdieloch medzi týmito nadnárodnými inštitúciami, sú tam iba veľmi jemné a drobné rozdiely v definíciách čo sa týka OSN. Je to e, e, zabezpečené na úrovni komi- Vysokého komisára pre e, ľudské práva. Čo sa týka Rady Európy, si vyvinula svoj vlastný program a nemám čas na to, aby som ho prezentoval. Chcem iba povedať, že v súčasnosti ten hlavne zameranie sa Euró- Rady Európy sa sústredí na národné preventívne E, mechanizmy a na vytvorenie dočasného e, protokolu. V tejto štúdii takisto e, prezentujeme rozličné inštitúcie na ochranu ľudských práv na národnej úrovni v jednotlivých štátoch východného Eh, východného partnerstva, ale samozrejme máte k dispozícii aj túto PowerPointovú eh, prezentáciu, tá, eh, ktorá vždy prezentuje pre jednotlivú krajinu mandát danej inštitúcie, jej právomoci, jej posúdenie, ako aj interakciu s inými krajinami. A v prvom rade E, primárne na tejto e, správy, vychádzajú zo správy, ktorú napísala táto inštitúcia pre seba. Takže všetky inštitúcie sú, za všetkými sa zaoberám osobitne. No a ja to aj pomerne široko prezentujem v rámci štúdie. Jeden z formátov, ako prebieha spolupráca medzi medzinárodnými partnermi a bilaterálnymi partnermi s národnými inštitúciami pre ľudské práva. Je technická spolupráca zameraná na budovanie kapacít. Všetky organizácie je, majú isté hlavné body záujmu v aspektoch práce týchto inštitúcií. Ale samozrejme, niektoré sa zaoberajú aj tými istými vecami. Dva projekty v rámci tohto sú veľmi dôležité, pretože eh, sú zamerané na inštitúcie, no a inštitúcie v krajinách východného partnerstva z nich profitujú vo veľkej miere. To je program, ktorý je spoločným projektom EÚ a Rady Európy, tzv. P2P program. Prvá fáza bola 2008-2009 a účelom bolo vytvoriť aktívnu sieť orgánov na ochranu ľudských práv v nečlenských štátoch EÚ a Rady Európy. Teraz sme v druhom, druhej fáze 2010-2012, kde sa zameriavame na, kde sa zameriava na dve hlavné línie. Prvá je taká všeobecná, a to podporovanie a pokračovanie podpory budovania kapacít a schopnosti inštitúcií. No a druhá línia sa sústredí na národné preventívne mechanizmy. Európska únia dokumenty Európskej únie hovoria o týchto inštitúciách pri viacerých príležitostiach, avšak by som rád dodal, že v mnohých, eh, alebo v niektorých nástrojoch, ktoré by mohli byť eh, dobre ako motory budovania inštitúcií a kapacity. Nevieme nájsť nejaké špecifické referencie. Niekedy inštitúcie na ochranu ľudských práv sú zmieňované ako viaceré inštitúcie dôležité pre demokratický rozvoj, ale chýbajú tam špecifické referencie. Len v Európskom nástroji pre demokraciu a ľudské práva, prá, práva sa hovorí o cieli z vybudovať inštitúcie, ak ešte neexistujú. Takže toľko k týmto programom. Avšak v rámci implementácie týchto programov viacero bolo vypracovaných viacero malých či väčších projektov. Pán Žíboš hovoril o polskej časti, no a myslím, že aj polský obhacová ľudských eh, alebo polský ombudsman bude mať eh, príležitosť o tom hovoriť. Ja len dodám, že toto je už druhé, okrem programu peer to -peer Rady Európy a Európskej únie. Toto je druhý program, ktorý sa zameriava na národné inštitúcie na ochranu ľudských práv a toto je druhý program, ktorý sa sústredí eh, len na inštitúcie v krajinách východného partnerstva. No a teraz k niektorým eh, záverom. Rád by som povedal, že ľudské práva sa, sú vnímaní ako vec, ktorá je veľmi dôležitá pre všetky relevantné programy EÚ a národné inštitúcie sú vnímané ako partnery, o ktorých sa hovorí v príslušných dokumentoch na relevantných vektoroch. To sú relevantní aktéry. Ďalej tie francúzsko-polské iniciatívy, programy peer-to-peer, -peer, ktoré fungujú na báze ad hoc, poskytujú bázu pre komplexnú stratégiu a tu je priestor na zlepšenie s tým, že mm, národným inštitúciám sa dajú príslušné kompetencie. No posledným bodom sú odporúčania. Ak súhlasíte, tak o nich v stručnosti budem hovoriť. Národné inštitúcie pre ľudské práva v krajinách východného partnerstva rozmaždili množstvo skúseností tak pri implementácii mandátu, ako aj v rámci medzinárodnej spolupráce. Záznamy a analýzy indikujú veľký pokrok, ktoré tieto inštitúcie dosiahli pri budovaní kapacít. Avšak spolupráca, ktorú ponúkajú medzinárodné organizácie a partnery, je naďalej veľmi dôležitá pri budovaní národných inštitúcií pro ľudské práva, pri dodržiavaní parížských princípov. Tieto závery sa dajú vyvodiť aj zo správ národných inštitúcií pre ľudské práva, napríklad z Gruzinska a Moldavska. Na to, aby táto spolupráca bola účinná a fungovala, je nutné splniť tri podmienky. Aby spolupráca nebola prispôsobená len potrebám, ale, a to by som chcel zdôrazniť tiež, prispôsobená očakávanej úlohe, ktorú majú zohrávať národné inštitúcie pri ochrane ľudských práv. Treba zohľadniť kapacitu, absolučnú kapacitu partnerov a treba zaistiť udržateľnosť výsledkov. V tomto kontexte je dôležité založiť partnerstvo, ktoré ponúka EÚ na strategickejšom prístupe voči posilneniu kapacít inštitúcií v súlade s parížskými princípmi. Mohlo by sa stať napríklad v rámci plánu ESVČ rozvoj, e, vypracovať stratégie pre ľudské práva v jednotlivých krajinách pre všetky spolupracujúce štáty. Takáto stratégia mohla viesť k, k konsekventnému uznávaniu politik pro ľudské práva v rámci všetkých politík a projektov a spolupráce, ktoré sa týkajú krajín východného partnerstva ako kľúčových aktérov v oblasti ľudského práva, práva právneho štátu a demokracie a zaručiť spoluprácu s ďalšími aktérmi ako e, Rada Európy, BSE, OECD a tak ďalej. Ďalej. Tá koncepcia, prijatá koncepcia dvoch línií, ktorá je prispôsobená individuálnym národným inštitúciám s podporou eh, ich networkingu vo svetle a správ národných inštitúcií pre ľudské práva, ako napríklad cieľových stratégií posilnenia autonómie národných orgánov v podstatných organizačných a inštitucionálnych podmienkach a zaručenie nezávislosti hlavne od exekutívy, vybavením národných inštitúcií, a dostatočnými, silnými, prakticky aplikovateľnými mandátmi a právomocami, udržaním, udržaním prepojení s občianskou spoločnosťou, hlavne s, s znevýhodnenými, vylúčenými a citlivými skupinami. Strategický prístup mal byť samozrejme založený na skúsenostiach zhromaždených vrátanie hodnotenia dopadu briefingov zahraničnej politiky Európskej únie a pomoci EU pre krajiny východného partnerstva a, dopadu už prijatých iniciatív, ako aj na základe komplexnej stratégie. V tejto, tejto stratégii treba venovať osobitnú pozornosť poprvé projektom vypracovaných e, v rámci twinningovej iniciatívy polsko-francúzských ombudsmanov na základe ich implementácií. Po druhé, ďalšia participácia národných inštitúcií pre ochranu ľudských práv z krajín východného partnerstva vo všetkých medzinárodných a európskych programoch a projektov, ako napríklad projektu Peer-to-Peer, -peer, o ktorom som už hovoril. No a ďalej, okrem toho, je tiež veľmi dôležité, pretože tento projekt, posledný projekt, končí budúci rok, je dôležité zaistiť pokračovanie a nadväznosť tohto projektu alebo zaistiť nejakýkoľvek spôsob prepojenia aktivít tak, aby boli dosiahnuté udržateľné výsledky. No v neposlednom rade Európsky parlament by mohol zvážiť väčšiu zapojenosť do rozvoja a nadväznosti monitoringu a implementá implementácie strategického prístupu na spoluprácu s národnými inštitúciami pre ochranu ľudských práv v krajinách východného partnerstva Európsky parlament by mohol tiež integrovať a túto tému integrovať ako stálu tému do medziparlamentnej spolupráce a hlavne myslím na Euronest a parlamentnú, a výbory pre parlamentnú spoluprácu zriadené v rámci východného partnerstva. Ďakujem pekne za pozornosť, dámy a páni. Ďakujem pekne, pán profesor, za vašu prezentáciu. No a hlavne vám ďakujem za závery, ktoré ste predniesli. Tie sú iste veľmi dôležité v kontexte našich dnešných debát, dámy a páni. Teraz by som slovo rád odozdal našim hostom z krajín východného partnerstva. Nemáme, bohužiaľ, ešte veľmi veľa času a preto každému rečníkovi dáme maximálne 5 minút. A nie je tu ukrajinský ombudsman, takže možno budete môcť každý hovoriť ja trochu viac. Ale bohužiaľ naozaj nemáme veľa času, takže požiadam vás o dodržanie čínskeho času, takže ako prvý do, dostane slovo pán z Arménska, ombudsman z Arménska, ďakujem pekne. Dámy a páni, ja vítam túto možnosť spoluprácu, opätovne to potvrdzuje naše spoločné snahy pri ochrane spoločných hodnot a obavy z ľudských práv sú politickou prioritou vo všetkých demokratických krajinách a ja by som ešte raz chcel poďakovať eh, polskému a francúzskému ombudsmanovi za ich iniciatívu na podporu spolupráce medzi našimi inštitúciami a krajinami. Dodržiavanie ľudských práv je hlavným predpokladom pre demokraciu a právny štát. Bez základných slobôd eh, nemôžeme zaručiť ani bezpečnosť, ani eh, mierový a udržateľný rozvoj krajiny európska sovietská politika a východné partnerstvo, ktoré bolo spustené v roku 2009, sú vybudované na vzájomnom odhodlaní a dodržiavaní spoločných hodnôt ľudské práva, právny, žápa, právny základ, trhové hospodárstvo a demokracia. No a tak ľudská práva a základné slobody sú dôležitými vo vzťahu medzi EÚ a Arménskom a v rámci súčasných rokovaní o budúcej asociačnej zmluve medzi EÚ a Arménskom. V Arménsku um, cítime podporu EÚ pri zlepšovaní systému ochrany ľudských práv v našej krajine vrátane um, zriadenia úradu ombudsmana. Naša inštitúcia zohráva kľúčovú úlohu uh, v rámci národného rámca a je úspešným nástrojom uh, na riešenie porušovania ľudských práv. Nehodnou cestou my monitorujeme situáciu v oblasti ľudských práv v, krajina, v krajine a sme rozhraním alebo spájame obyvateľstvo a štátne orgány. Naša konzultatívna úloha v normatívnom procese zaistuje, že nové zákony dodržiavajú štandardy a normy, medzinárodné štandardy a normy ľudských práv úrad ombudsmana, bol Národným zhromaždením Arménska eh, prijatý v roku 2008 eh, v súlade s občným protokolom eh, o dohovoru OSN proti pre ľudské práva. My sme zajistili väčšinu ľudských práv v našej krajine počas prvých troch rokov bola zriadená zriadená rada proti mučeniu, v ktorej sú naši zástupcovia a strany e, experti, sociológia, žurnalisti a psychológovia. Naša spolupráca s občianskou spoločnosťou je čoraz efektívnejšia a silnejšia aj v mnohých iných oblastiach, čo opätovne veľmi podporuje EU memorandum o porozumení bolo podpísané medzi našou inštitúciou a ďalšími 80 MVOčkami, ktoré sa práve iným e, témam. My začíname dialog, zdieľame eh, skúsenosti uh, pri ochrane ľudských práv v Arménsku. V tomto aspekte podporujeme myšlienku polského ombudsmana, aby MVOčky boli za, oveľa viac zapojené do našich projektov. Výmena skúseností s našimi eh, kolegami z Polského úradu ombudsmana nám dávajú nové podnety, ako zlepšiť našu každodennú prácu a posilne našu inštitúciu. Dúfam, že naše skúsenosti budú užitočné pre všetkých našich partnerov a budú pokračovať pri výmene eh, na osvedčených postupov a pri riešení ďalších víziev. Dovolte mi na záver poďakovať vám všetkým za usporiadanie tohto, eh, tohto podujatia a že dúfam, že sa môžeme tešiť na plodnú diskusiu. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. To bol veľmi disciplinovaný príhovor z hľadiska času. Vypočuli sme si váš príhovor, mohli ste využiť kľudne aj viac času, ale nech sa páči, môžete potom vystúpiť neskôr, keď budú položené otázky našich členov, budete mať možnosť sa ešte vyjadriť. A teraz profesorka Sulejmanová, ktorá je ombudsmanom v Azerbajdžane. Pán predseda, dámy a páni, najprv by som sa chcela poďakovať za to, že ste nás dnes pozvali na to, my sa zúčastnili tohto dôležitého podujatia. Dôležité je samerať na rešpektovanie e, právneho štátu, na držanie demokratických pravidiel, a musím povedať, že my zažívame skutočne proces veľmi veľkej zmeny a ide tu o ratifikáciu viac ako 200 dohovorov a ide o to, aby sa národná legislatíva dostala do súladu s, s týmito dohovormi. Sú, tu, sú to veľké projekty a konec koncov je tu aj projekt EU. Chcel by som vám povedať, že naša inštitúcia bola vytvorená v Azerbajdžane a bol aj vymenovaný prvý ombudsman. Bolo to už v roku 2002. Náš mandát bol veľmi obmedzený, ale pre niekoľkými mesiacmi sa podarilo tento mandát rozšíriť. Boli sme poverení novými úlohami, kde ide aj o preventívne úlohy, čo sa týka východné partnerstvo. Začali sme v roku 2009 na samite Varšave tam sa prijalo spoločné stanovisko, spoločné vyhlásenie. A v rámci tohoto procesu sa vlastne vytvoril Inštitút ombudsmana, ktorý riadne funguje od roku 2011. Sme pevnou súčasťou twinningového projektu v rámci východného partnerstva. Spolupracovali sme s Nemeckým inštitútom pre ľudské práva. Toto nám veľmi pomohlo a môžeme sa viac zaoberať otázkami ľudských práv. Je to široký projekt, uskutočnil sa viaceré semináre, konkrétne 10, kde sme sa zaoberali ochranou a podporou ľudských práv. Zahájili sa aj nové projekty na východe Kaukazu a musím povedať, že hneď to bolo úspešné. No a musím povedať, že vlastne od tých prvých krokov my sme sa pripojili k východnému partnerstvu, naplňali sme jeho posolstvo a ďakujeme koordinátorovi toho projektu, ktorý je, ktorým je Polsko. Boli tu ďalšie semináre, jeden bol v Polsku, ďalší u nás. Bojujeme proti diskriminácii, proti mučeniu, je tu poskytovaná aj finančná pomoc pre obete zločinu, bojuje sa tu proti obchodovaniu s ľuďmi, ochraňujú sa, ochraňujú sa ľudské práva, využívame tu nové technológie a ďalšie. Ďalej tu je seminár, ktorý sa týka kapacít ombudsmana. A okrem toho je tu bilaterálna spolupráca s inštitútmi ombudsmana z 12 krajín. Je tam Polsko, Rusko, Ukrajina, Gruzinsko. A naposledy sme podpísali dohodu s Moldavskom. Sme zapojení do dvoch projektov Rady Európy. Je to peer-to-peer -peer projekt, ten sa už spomínal, a potom druhý sa týka Národnej inštitúcii pre ochranu ľudských práv. Znamená, sú tu určité siete, sú to národné preventívne mechanizmy, v rámci toho spolupracujeme, chceme sa podielať na ďalších projektoch a programoch Európskej únie, chceme rozvíjať naše činnosti a chceme si tu stanoviť isté priority. Pre všetkým, čo sa týka e, mieru, bezpečnosti, tolerancie. Toto sú dôležité témy pre všetky členské štáty. Dôležité je predchádzať konfliktom, riešiť ich konflikt, konflikty a dôležité je napríklad pomáhať utečencom. Napríklad v Azerbajdžane máme asi milión utečencov, a to roky. Mnohí prišli v súvislosti s konfliktom na Hornom Karabachu, boli obeťami etnických čistiek. Ďalšie naše priority sú prepojené s tým mechanizmy preventívnymi mechanizmami a snažíme sa sna- chrániť práva starších a postihnutých. Vytvárame rozličné siete na lokálnej úrovni a vnímame úrad ombudsmana ako štátny orgán, ktorý má chrániť ľudské práva. Dôležitý samozrejme nezávislý monitorovací mechanizmus, ktorý sa zameriava na ochranu postihnutých. Dôležité je vybudovať regionálne orgány. Potrebujeme samozrejme príslušné prostriedky. To sú tu určité problémy, ktoré je nutné riešiť. Musíme ďalej spolupracovať v rozličných oblastiach. Chcel by som ešte dodať, že sme uznaní ako orgán, ktorý sa oberá ľudskými právmi, právami. Uznal to váš podvýbor máme potrebnú akreditáciu a mám taký pocit, že skutočne naša kapacita je veľká, môžeme sa podielať na rozličných európskych projektoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani profesorka. A teraz vystúpi zastúpenie ombudsmana z Gruzinska. Ďakujem pekne, pán predseda. Viem, že moje meno je zložité, ale vy ste vyslovili správne. Budem hovoriť stručne. Najprv som sa chcela poďakovať všetkým vám za to, že ste nás pozvali na toto dôležité stretnutie. Chcela by som sa chcel by som ospravedlniť nášho ombudsmana, je na návšteve Ukrajiny, kde diskutuje o otázkach eh, národných mm, mechanizm, mechanizmov. Nechcel by som hovoriť o histórii tohoto celého projektu. Všetci vieme, kedy sa to začalo, ako to začalo, bolo to v roku 2009, ale to oficiálne zahájenie projektu bolo až decembri 2009. Bola tam iniciatíva profesora Kochanovského a bola tam dohoda o vzájomnej spolupráce, ktorú sa podarilo vtedy podpísať zo strany účastníkov projektu. No žiaľ, nie všetci boli na tom zasadaní svojho času prítomní. Čo sa týka vývoja našej inštitúcie, a čo sa týka mojich osobných skúseností ako zástupkynia ombudsmana v Gruzinsku, tak vidíme, aké dôležité sú vzťahy medzi e, ombudsmanom v Gruzinsku a Polsku. Veľmi nám to pomohlo, boli to plodné vzťahy a nechcem teraz nejako hodnotiť iné štáty zapojené do toho projektu, ale toto som musela spomenúť. Chcel by som zdôrazniť, aký je dôležitý tento projekt. Je to výborný spôsob, ako si môžeme vymieňať skúsenosti, ako môžeme získavať nové poznatky a môžeme sa učiť vzájomne. Čo sa týka tohoto rámca projektu východného partnerstva, Gruzínsko sa zúčastnilo dvoch podujatí. Uskutočnil sa v roku 2010 Jeden bol, bol vlastne spoločný polsko-francúzsko-moldavsko-gruzinský seminár v roku 2010, uskutočnil sa v Tbilisi a druhé podujatie sa uskutočilo čoskoro po tomto stretnutí. Konalo sa to vo Varšave v Krakove a bola tam polská strana, francúzska strana, moldavská strana a gruzinská strana. Takže ja osobne som sa nemohla zúčastniť týchto podujatí, týchto vzdelávacích podujatí, ale dostala som spätnú väzbu od našich pracovníkov, ktorí skutočne veľmi chválili toto podujatie. Ako som už spomenula, konferencia, ktorá sa skutočila v roku 2010 v Bilisi, bola veľmi prospešná. Boli tam zastupcovia štyroch ombudsmanov ombudsmanov v štyroch krajinách diskutovali o všeobecných témach, ako napríklad kompetencie týchto inštitúcií, potom sa diskutovalo o národných preventívnych mechanizmoch, potom sa hovorilo o kompetenciách a úlohách jednotlivých orgánov, bola tam aj návšteva jedného e, väzenského zariadenia v Gruzínsku. Kolegovia teda si mali možnosť prehliadnúť toto zariadenie, mohli diskutovať o trestných systémoch v svojich krajinách, ako aj v našej krajine. Tam boli ďalšie témy, ako pomoc obetiam zločinov, štandardy EÚ, ktoré sa týkajú nediskriminácie a rovnakého zaobchádzanie, sociálne vylúčenie, sociálna nespravodlivosť účastníckých krajinách. Potom to následné podujatie, ktoré sa uskutočilo v Polsku v novembri toho istého roka, tak vlastne zúčastnené štáty pokračovali v diskusiách o tých istých témach. Samozrejme je nutné spomenúť, aké dôležité sú takéto podujatia. Je to dôležitý nástroj výmeny skúseností, ale keďže každý z nás robí nejaké chyby, že má nejaké nedostatky, chcel by som spomenúť istý nedostatok celého tohoto projektu. Musím sa dopredu ospravedlniť. Tento projekt bude trvať ešte 2 roky. Vieme, že tento projekt je efektívny, zaujímavý a že je prospešný. Ale keď budeme plánovať najbližšie aktivity na, dvoch, v budúcich dvoch rokoch, bolo by dobré plánovať spolu a zahrnúť tam všetkých účastníkov, nielen podujatia, ktoré sa konajú v Bilisi alebo v Varšave, aj keď boli výborné. My sme vďační našim polským, francúzským a moldavským partnerom za výmenu skúseností, ale myslím si, že máme množstvo spoločných vecí s Ukrajinou, s Azerbajdžanom, ďalšími krajinami, takže bude dôležité uberať sa aj týmto smerom a takto spoločne naplánovať podujete. Viem, že už vypršal môj čas a ospravedlňujem. Ešte som chcela hovoriť trošku o fungovaní našej inštitúcie, ale keďže už nemám k dispozícii čas, tak sa dostávam k záveru. Možno, keď budú nejaké položené otázky, rada ich zodpoviem. Nech... Ďakujem pekne. Ďakujem bardzo za prezentáciu. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. A teraz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 dôležité, že my ako zastupcovia e, úradu ombudsmana sa môžeme zúčastniť takéhoto podujatia. Máme mnohostrannú spoluprácu s Európskou úniou. Toto je veľmi významné pre náš štát. Naša krajina zažíva proces európskej integrácie. Pred dvomi rokmi sa podpísalo pra- vyhlásenie z Prahy o východnom partnerstve. Odtedy Moldava vedie dialog s Európskou úniou, došlo k dynamizácii celého procesu a samozrejme nutné vykonať ďalšie kroky ako spoločný e, let, letový priestor, vý, voľná výmena tovaru, odstránenie vízovej povinnosti. Dôležité je, aby tu efektívne spolupracovali všetky inštitúcie, ktoré sa opierajú princípy právneho štátu. Zároveň ombudsmani musia zohrávať dôležitú úlohu v oblasti ochrany ľudských práv členských štátov východného partnerstva. Čo sa týka dlhodobých cieľov tohoto programu, programu spolupráce medzi ombudsmanmi v rámci východného partnerstva, je dôležité, aby sa preverovala národná legislatíva, aby sa prispôsobila európskym štandardom a okrem toho sa to požaduje ochranu ľudských práv, boj proti mučeniu. Ďalej je dôležité, dôležité monitorovať situáciu väzňov a je nutné vykonávať vedeckú výskumnú činnosť. Nechcem sa zameriavať nejako na detaily, nechcem hovoriť takto o úspechoch a neúspechoch, Chcel by som povedať, že v období 22. 25. oktobra 2009 sa v Polsku uskutočilo Európske kolegium. Bol to seminár, ktorý sa týkal rešpektovania základných ľudských práv v rámci východného partnerstva. Zúčastní sa tam ombudsmani z Moldavska, Polska a Francúzska a bola tam výmena názorov, ktorá sa týkala rešpektovania ľudských práv. Potom v období 10. a 14. mája 2010 sa vykonali dôležité kroky v Moldavsku, v Gruzinsku a potom v Polsku. A ombudsmani sa snažili riešiť spoločné problémy, spoločné otázky, snažili sa zaoberať výzvami, ktoré sa týkajú ich úradov. Navrhovali legislatívne opatrenia, ktoré sú záväzné v Európskej únii a ktoré sa týkajú členských štátov východného partnerstva. Uskutočila sa výmena skúseností, vymenali sme si najlepšie skúsenosti, eh, ochranné postupy v oblasti ochrany ľudských práv. Čo sa týka našich doterajších skúseností, musím povedať, že ja ako osoba, ktorá vedie inštitúciu, ktorá sa zaberá ochranou ľudských práv a ktorá je zapojená do celého projektu, by som chcel povedať, že je dôležité, aby sme témy včas koordinovali. Dôležité je tu mať porovnovaciu metodiku, a je dôležité mať praktickú výmenu a návštevy v rámci našich úradov. Toto je skúsenosť, ktorá je podľa mňa veľmi zásadná. Už v roku 2011 v rámci medzinárodnej konferencie, ktorá sa týkala ratifikácie Mold, eh, dohovoru OSN eh, o ochrane postihnutých v Moldavskom, táto konferencia sa skutočila v Kišineve a my sme s Azerbajdžanom vtedy podpísali dohodu o spolupráci. Ja som presvedčený, že naša inštitúcia aj naďalej bude využívať všetky možnosti, ktoré má v rámci východného partnerstva, či už to bude bilaterálna alebo multilaterálna úroveň. A teda toto všetko využijeme na to, aby v budúcnosti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 z východného predsedníctva a takisto ombudsman z Francúzska. Chcela by som, chcela by som zdôrazniť, že rozhodnutie polského predsedníctva financovať aktivity v rámci východného partnerstva boli nesmierne plodné a dúfame, že táto podpora bude pokračovať. E, pokúšali sme sa e, využiť e, tie obmedzené prostriedky, ktoré sme mali k dispozícii, ako najlepšie sme vedeli. A, a, to, a to nás viedlo k tomu, že sme sa rozhodli urobiť rozdelenie do jednotlivých tematických skupín. Predchádzajúci, predchádzajúci rečníci ktorí chceli mať stretnutie eh, s predchádzajúcimi delegáciami. Eh, chcela by som sa poďakovať eh, všetkým ombudsmanom vrátane francúzského za dnešnú diskusiu a takisto aj ich závery. Chceli by sme, aby sa naša diskusia pokračovala aj naďalej v tomto tóne. A snažili sme sa ukázať eh, realitu a chceli sme ukázať, eh, v čom je Polsko silné a v čom má eh, slabiny. A dúfam, že naši účastníci boli schopní naučiť sa zaujímavé veci a moji vlastní zamestnanci sa mi poďakovali za možnosť stretnutia sa s nami, pretože to bola naozaj veľmi hodnotná forma spolupráce a veľmi plodná e, výmena e, skúseností, naozajstné a skutočné partnerstvo. Myslím si, že môžem hovoriť aj v mene pána Bodyho e, z Francúzska, A myslíme si, že nebolo by dobre tento projekt obmedzovať iba na tieto krajiny, pretože sme vytvorili niečo, čo je života schopné a, eh, a prospech z takéhoto spolupráce je zrejmý. A Európska únia je veľmi plodnou pôdou na takúto spoluprácu a eh, Chceli sme toto stretnutie dnes po obede zorganizovať aj s cieľom e, určitej e, hrdosti z toho, čo sme dokázali. E, veľmi oceňujeme, že Európska únia uznala, že táto spolupráca naplňa aj strategické ciele Európskej únie. A všimli sme si to 29. a 30. septembra počas Varšavského samitu východného partnerstva, kde e, ľudské práva mali osobitú zmienku vo e, deklarácii a chceli by sme hľadieť do budúcnosti, do budúcnosti tohto projektu. A e, v súlade s viacročným plánovaním sa už tešíme na naše ďalšie náväzné aktivity v roku 2012 a na základe e, slov e, predchádzajúcich e, rečníkov. Predovšetkým sa tešíme na témy, akými sú napríklad dohovor o prístupe pre ľudí s postihnutím, o etnických menšinách, o volebných právach a, a nediskriminácii na základe rasy alebo iných e, podmienok. Tieto témy sme už niekoľkokrát pokrývali v rámci konferencií v Polsku a chceli by sme pokračovať aj naďalej e, s témami a s, opatrome, s opatreniami, na ktorých sme sa dohodli napríklad na pohovorovanie detí, ktorým, ktoré sa stali obeťami e, zločinu. Teraz, keď už sa zamestnanci jednotlivých inštitúcií poznajú a roztopili sme lady a zvykli si na e, spoluprácu, chceli by sme viacej aj zaangažovať v našej práci aj mimo vládne organizácie Chcel by som, chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na našich aktivitách a je môjim pevným presvedčením, že naozaj môžeme byť hrdí na prácu, ktorú sme odviedli vzhľadom na to výnimočné postavenie, ktoré národné prevenčné mechanizmy, mechanizmy majú. Nesnažíme sa zatierať e, e, nevyriešené otázky, pretože veríme v otvorenú e, debatu a v hľadanie kreatívnych prostriedkov riešenia našich problémov. Ďakujem veľmi pekne, pani profesorka. A teraz by som požiadal pána Dominika Bodiho, ktorý je francúzským ombudsmanom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa takisto e, poďakovať aj výboru e, pre ľudské práva, ktorý ten, toto stretnutie zorganizoval. Som nesmierne e, rád, že sa môžem poďakovať a poďakovať Polsku za prácu, ktorú odviedlo práve v ohľade na východné partnerstvo, ktoré sa začalo ešte v roku 2001. Chcela by som sa poďakovať pani Kochanovskej a, a, a môjmu a, predchodcovi a som nesmierne nesmierne rád, že tu vidím zástupcov krajín východného partnerstva a vidím, že e, naša spolupráca s nimi aj naďalej pokračuje. E, aby som bol veľmi stručný, Chcel by som informovať e, kolegov ombudsmanov, e, poslancov Európskeho parlamentu o e, inštitucionálnej zmene, ktorá sa uskutočňuje tento rok vo Francúzsku. Už viac nie som ombudsmanom Francúzskej republiky, pretože v rámci tejto reformy inštitúcia počas tejto reformy inštitúcia zmenila svoj názov a a e, odteraz e, sa nazýva ako verejný ochranca práv. Nie je to iba, e, z, nie je to iba zmena názvu, je to naozaj aj právna zmena štatútu a pre môj úrad to má veľmi priaznivé dopady a takisto aj pre francúzsky ľud. Ako na rozdiel od ombudsmana, verejný ochranca práv je ústavným činiteľom ktoré má e, reálnu právnu a legálnu e, právomoc, na rozdiel od e, predchádzajúceho inštitútu, ktorá bola zakotvená iba v zákonodárstve Francúzskej republiky. Úrad je, ktorý bol aj predtým nezávislý, je však teraz v rámci ústavy je potvrdená jeho e, nezávislosť a je lepším spôsobom e, zaručená. E, ochranca práv, na rozdiel od ombudsmana, ktorého menoval prezident, teraz je síce stále ochranca práv navrhovaný prezidentom, avšak je podrobený aj rozhovoru. Takže Takže e, legislatíva ako aj výkonná moc e, v tomto ohľade spolupracujú a významným spôsobom e, zaručujú nezávislosť tohto úradu. Verejný ochranca práv má oveľa širšie právomoci. Môže podávať podania na súd, môže si vyžiadať názor štátnych organizácií a takisto si si môže vyžiadať aj eh, názor zaangažovaných osôb. Či už sú to organizácie alebo súkromné osoby. Takisto aj takisto ako aj eh, orgán ombudsmana, rovnako aj Inštitút ochrancu ľudských práv je eh, otvorený každému bez ohľadu na to, či je to občan alebo poslanec Európskeho parlamentu. Všetci ľudia bez akokoľvek rozdielu majú eh, prístup eh, k ombudsmanovi, avšak eh, teraz k nám môžu pristupovať bez akýchkoľvek rozdielov, bez ohľadu na to, či sú francúzskými občanmi alebo iba osobou s trvalým, s trvalým e, pobytom vo Francúzsku. a samozrejme podania k, na, k, ochrancovi verejných, e, e, k verejnému ochrancovi práv môžu podať aj deti, pretože si myslíme, že je to významná súčasť našej agendy. A v prvom rade verejný ochranca práv zahrňa predchádzajúci inštitút e, ombudsman, alebo predtým známy ako e, mediátor. A predtým tu boli tri ďalšie e, inštitúty, ktoré fungovali Francúz, vo Francúzsku pred, pred ešte nejakými rokmi. Takže okrem ombudsmana vo Francúzsku ešte existuje kancelária ochrany práv dieťaťa a takisto aj e, kancelária ochrany e, etických práv, ktorá kontroluje e, konanie jednotlivých policajných a bezpečnostných zložiek. Čiže je to organizácia, ktorá dozerá na etický výkon ich službe. Sú tu aj organizácie, ktoré bojujú proti diskriminácii, ako e, vysoký komisár e, proti diskriminácii. A e, vo, vo francúzskom zákonodárstve je definovaných 18 typov diskriminácie, či už je to na základe pohlavia, alebo orientácie, alebo náboženstva A teraz všetky tieto e, inštitúty spadajú e, pod e, funkciu verejného ochrancu ľudských práv. Čiže verejnému ochrancovi ľudských práv sa dali oveľa roš, výrazne rozšírené právomoci a samozrejme tým pádom sa zvýši aj e, počet žiadostí, ktoré e, dostávame každý rok. Samozrejme, e, riešime jednak i individuálne situácie a individuálne problémy. Potom sú tu právne spory a samozrejme je tu aj iniciatíva a možnosť podať vlastné podnety do francúzského parlamentu. Takže to bola slova úvodu z mojej strany o súčasnej situácii e, vo Francúzsku a vývoji ohľadom verejného ochrancu ľudských práv a dúfam, že naša spolupráca s východným partnerstvom e, bude aj naďalej pokračovať a e, plne súhlasím s návrhom mojej predrečníčky, je, že by sme mali rozšíriť pôsobenie tejto spolupráce na iné, na iné krajiny v rámci susedskej politiky. Myslím si, že je to nesmierne atraktívna myšlienka predovšetkým po roku 2011, pretože vzhľadom na to, že by sme rozšírili našu susedskú politiku aj o aspekt ľudských práv, práve aj o krajiny, ktoré sa nachádzajú v južnom stredomorí a ktoré by takým spôsobom posilnilo aj e, európsku politiku e, v Stredomorí. Samozrejme, budeme sa na, naďalej e, venovať a naplno venovať našej spolupráci v rámci východného partnerstva. A dovolím si vysloviť nádej, že Európska únia k tomu vyčlení aj príslušné zdroje. Ďakujem veľmi pekne. Dziękuję bardzo. Ďakujem veľmi pekne, pán Dominik Body. No a myslím, že vaše skúsenosti z Národného parlamentu a z práce v Rade Európy nám dávajú vynikajúci prehľad o mnohých veciach, ktoré spadajú do vašej kompetencie. No a teraz by som chcel, alebo rád by som dal slovo zástupcom SVČ. Nech sa páči, máte 5 minút. Ďakujem za to, že ste nás pozvali a za to, že sme dostali aj slovo. Ja som si veľmi pozorne vypočul slova všetkých partnerov a zástupcov ochrancov ľudských práv a ombudsmanov. Ďakujem za vašu, vašu angažovanosť. No, poviem pár slov k tomu, čo robíme v rámci procesu demokratizácie v oblasti ľudských práv no, a rovnako čo robíme v oblasti ochrany ľudských práv a všeobecnosti. No, východné partnerstvo sa venuje dvom trendom bilaterálnemu bilaterálnej línii a multilaterálnej línii. Vy ste hovorili o týchto veciach vo vašich prejavoch. Na zhrnutie by som rád len povedal, že bilaterálna línia znamená hlbokú a udržateľnú demokraciu príslušných podvýboroch pre ľudské práva, ktoré existujú a rozvíjajú sa v každých štátoch v spolupráci s SVČ, samozrejme podvýbory, fungujú podľa existujúcich právne záväzných e, nástrojov, ktoré sú, fungujú v každej krajine. Ďalej, multilaterálna línia je nová, vznikla pro Pražskom samite v roku 2009. No a tento, táto línia, tento systém sa snaží posilniť a odstrániť slabiny, e, ktoré existujú v rámci bilaterálnej línie. Takže napríklad od roku 2009 pracujeme v multilaterálnom systéme v mnohých oblastiach, ktoré sa týkajú demokracie, dobrej práve veci verejných, právneho štátu. V tomto kontexte by som chcel povedať, že posledný multilaterálny meeting, eh, nazývame to platforma číslo 1, platforma pre demokraciu, stabilitu a ľudské práva. Tak tam sa prezentoval spoločný polsko-francúzsky projekt a tam sme sa rozhodli ďalej pracovať na multilaterálnom systéme. Takže momentálne pracujeme nový program ktorý bude mať, eh, ktoré bude fungovať počas dvoch posledných rokov tohto finančného výhľadu. No a čoskoro predložíme pracovný program, ktorý bude zahraniať eh, niektoré prvky, ktoré sú pre vás tak dôležité. Takže to len pár informácií o časti z našej strany. Samozrejme, oblasti, ktoré naznačovali moji kolegovia, ktoré sú súčasťou multilaterálneho systému a sú všetky tréningy, o ktorých hovoríte, tréningové programy, ako aj to, čo sa nazýva e, e, komplexné programy budovania inštitúcií. To je dodatočný, dodatočný zdroj, ktorý vaše krajiny dostali. E, po Pražskom samite tieto finančné prostriedky, niekedy nie vo všetkých prípadoch, a napríklad v prípade Gruzínska sa to týka úradu ochrancu ľudských práv. No a teraz sú to bilaterálne prostriedky alokované do Gruzínska, budú sa využívať tiež na posilnenie úradu ochrancov ľudských práv. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a Teraz otvoríme výmenu názorov. Pani Loch Píler, položí prvú otázku. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem vám všetkým za rôzne príspevky. Bolo veľmi zaujímavé vypočiť si, čo robíte na národnej úrovni. A mám dve pripomienky. Prvá sa týka, keď som si vypočula vaše slova, tak mi to pripomenulo, keď ja som bola v Nemecku, pracovala som v rámci občianskej spoločnosti. V začiatkom roku 2000 sme mali vytvoriť nezávislú inštitúciu na ochranu ľudských práv, pretože vláda, ktorá veľmi dlho bola pri moci, nevidela potrebu takéto inštitúcie. A keďže sme mali veľmi veľké problémy v oblasti ľudských práv, tak som pochopila, aké dôležité a náročné je zrieť nezávislú inštitúciu, pretože všetky rôzne inštitúcie, ktoré sa zaoberajú poštou alebo ministerstvo vnútra, teda policia alebo ministerstvo vnútra, vyvíjajú veľký tlak. Takže myslím, že nikto z vás to nepovedal doslovne, ale myslím, že možno máte, alebo neustále sa stretávate s tlakom, pretože ak vy vydáte správu o dodržiavaní ľudských práv v niektorých štátoch a ste postupiť túto správu regionálnemu alebo národnému orgánu alebo vládnemu orgánu. Nie je to vždy veľmi jednoduché. No takže nie, nie len na dodržanie parížských kritérií, ale aj na to, aby ste presvedčili vašich obyvateľov a ochrancov ľudských práv o tom, že vaša práca je relevantná, tak potrebujete skutočne úprimný, úprimnú a otvorenú mysel pri riešení problémov, ktoré máte tiež internet. No a tie problémy, ktoré hovoril kolega z Moldavska, tie sú veľmi konkrétne, ako napríklad tá mučenie alebo situácia o väzeniach. A kolega z Francúzska tiež povedal, že je dôležité eh, byť nezávislý. A vy ste, na vy ste vysvetlili, ako vaša inštitúcia je momentálne štrukturovaná a máš, mám jednu otázku, ospravedlňte moju ignoranciu. Ja som videla, že v Francúzsku existuje nejaké ministerstvo pre ľudské práva. Ak to stále existuje, tak by ma zaujímalo, ako vaša inštitúcia spolupracuje s týmto ministerstvom. Po druhé, by ma zaujímalo, a rada by som sa s vami, rada by som vám povedala, o mojej diskusii, disku, diskusii za, za zástupcami boja pre ľudské práva z Nového Zelandu, ona bola zástupňou celej siete organizácií pre boj za ľudské práva a boli na návšteve Bruseli a hovorili o svojej činnosti, o svojej práci. Oni majú, oni majú e, nové inštitúcie, staršie inštitúcie a zúraznil, ako je dôležité spolupracovať na regionálnej úrovni. No a doteraz v Bruseli napríklad, tiež nie medzi členskými štátmi, neexistuje nejaké stále alebo pravidelné zastúpenie v Bruseli, ktoré by zdieľalo skúsenosti, ktoré majú národné inštitúcie alebo ombudsmani a bolo by veľmi radi, ak by niečo také bolo. Takže to je niečo, nejaký dodatok k tomu, čo máte vy. A, a čo si želali, a teraz sa pozrievam smerom NSVČ, že tešia sa tiež na podporu, hľadanie podpory, aby mali nejakú stálu pracovnú štruktúru, aby hovorili o tom, o čom hovorili, hovorí EÚ a čo by bolo relevantné pre vás. A jedno odporúčanie, pán Čečie, ktorý vypracoval tú štúdiu, bolo e, použiť e, príslušnú, príslušné odborné znalosti, ktoré máte a vypočuť si ich, keď Európska únia vypracúva stratégiu pre jednotlivé krajiny, to je veľmi relevantné, ale my to, keď my v parlamente by sme mohli využívať vaše odborné znalosti, e, na rôzne otázky. Máte, iste, vaše úrady majú mnoho odborných znalostí a skúseností, takže by sme mali zostať v kontakte a možno niektorých otázkach využijeme vaše odborné znalosti, keď budeme vydávať štúdie alebo budeme hľadať expertov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán poslanec Zemka. Ja by som veľmi rád poďakoval. some Veľmi rád a ďakujem za túto príležitosť hovoriť o takýchto dôležitých otázkach. Mňa by zaujímalo, ako prebehne táto časť nášho zasadnutia, pretože je to skutočne zásadná súčasť fungovania EÚ projekt, o ktorom tu hovoríme, má len dva roky, a, ale už je taký už úspešný. Ja ako Poliak som veľmi hrdý na skutočnosť, že naše ministerstvo zahraničných vecí dostalo takýto výborný nápad, ktorý sa osvedčil aj v praxi. No ale znepokojuje ma jedna vec. Všetci vieme, že nemôžeme očakávať kolegu z Bieloruska, pretože v Bielorusku neexistuje žiadny úrad ombudsmana alebo ochrancu ľudských práv. Avšak veľmi lutujem, že tu nie je zástupca ombudsmana z Ukrajiny, pretože dalo by sa o tom hovoriť veľmi dlho. Ja dúfam, že absencia ukrajinského ombudsmana je z administratívnych, eh, byrokratických, možno finančných dôvodov a nie z iných. Pretože na Ukrajine eh, sú skutočne závažné problémy s rešpektovaním ľudských práv a zásad právneho štátu. Ja myslím, že by bolo dobré zistiť, či to je náhoda, či to je nejaký, nejaká organizačná, organizačný omyl, alebo či ukrajinskí partnery eh, sa vedome rozhodli že neprídu na toto zasadnutie, ale to muselo byť rozhodnuté skutočne na veľmi vysokej úrovni. No a keďže dnes hovoríme o činnosti úradov ombudsmanov, a sme tu aj o, hovoríme o dodržiavaní zákonných a ľudských a občianských práv, hovoríme o otázkach, ktoré majú strategický význam pre celú EÚ. Dodržiavanie ľudských práv, je skutočne zásadná vec v EÚ, ale nás tiež mimoriadne zaujíma dodržiavanie ľudských práv v iných krajinách, a hlavne teda v tých krajinách, ktoré sú našimi partnermi, alebo ktorí by chceli byť našimi partnermi. No a tak ako povedala pani Loch Pílar, aj mňa Ja by som bol rád, keby SVČ zohrávala veľa proaktívnejšiu úlohu. Máme od nej veľké očakávania a často ich vy, aj vyjadrujeme. No, sú tu zastúpené krajiny, kde je veľká misia Európskej únie. Som si istý, že máme priamo na mieste v teréne kompetentných diplomatov, pre ktorých monitoring ľudských práv musí byť kľúčovou prioritou. Musia tam byť aj na to, aby monitorovali aktivity organizácií na boj za ľudské práva. Ja som nebol úplne spokojný s príspevkom zástupcov SVČ, ktorý sa týkal len Gruzínska. Je to dôležitá krajina, ale nie je jediná. Tento projekt je úspešným projektom, ktorý však nesmie upadnúť do zabudnutia po ukončení polského predsedníctva. Je to výnimočná iniciatíva, je to strategická záležitosť pre EÚ a my v Európskom parlamente by sme sa mali e, veľmi intenzívne zajmýšľať nad tým, ako to podporiť. Ďakujem pekne. No a teraz chcel by položiť otázku ešte niekto iný. Ešte predtým, než dáme slovo opätovne ombudsmanom. Myslím, že nie. No a v tom prípade dostane slovo profesorka Lipovičová. Ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať pani Lochbíler, ako aj pánovi Zemkamu za to, čo povedali. Chcem sa poďakovať aj zástupcovi ESVČ. Možno by som sa mohol ešte vyjadriť Bielorusku. Samozrejme sme chceli, by aj Bielorusko bolo súčasťou východného partnerstva. Vieme, aké sú tam problémy. A musím povedať, že mám určitý špecifický návrh. No, je to viac menej skôr taký sen ako konkrétny návrh, lebo nemajú dostatok finančných prostriedkov. To, čo by som chcel navrhnúť, je, že ak by sa podarilo u nás nájsť nejaké finančné prostriedky, boli by sme ochotní prijať mladých študentov a mladých absolventov, vysokých škôl, ktorí boli ochotní v budúcnosti zaoberať ľudskými právami, aby s nami spolupracovali ako trainees, aby takto pôsobili v úrade polského ombudsmana. Čo sa týka našej kultúrnej ako jazykovej blízkosti, myslím si, že je to niečo, čo by bolo iste prospešné. A sme veľmi otvorení myšlienke vytvoriť takúto spoluprácu medzi našimi dvomi krajinami. Čo sa týka Bieloruska, skutočne by to bolo veľmi dôležité do budúcnosti. Sú tam ľudia, ktorí sa chcú zobrať ľudskými právami v Bielorusku a ak sa, ak sa to dá, mali sme pomôcť. Čo sa týka Ukrajiny, boli tam mnohé, uskutočili sa mnohé zaujímavé výmeny názorov s Ukrajinčanmi a žiaľ ukrajinský ombudsman dnes tu nie je medzi nami. V rámci našich kontaktov sa snažíme hovoriť otvorene. Jednoducho nesnažíme sa veci zakrývať. Hovoríme otvorene. Chcel by som sa poďakovať pánovi Bodimu za tú skutočnosť, že Čo sa týka úradu, úradu polského ombudsmana, my sme mohli prijať hostio, hostí z, Tunisu, z Tuniska. Boli to mladí ľudia, ktorí boli zapojení do politických zmien a som veľmi rada, že existuje takáto politická spolupráca. To znamená, že vidíte, že do určitej miery to už funguje. No a čo sa týka regionálnej spolupráce, ktorá sa spomenula počas diskusie, my spolupracujeme s ombudsmanmi, ktorí sú tu zastúpení. Netýka sa to len východného partnerstva EÚ, ale spolupracujeme aj v rámci OSN. My všetci sme spolupracovali pod zaštitou OSN. Riešili sme také otázky ako návštevy vo väzeniach, a myslím si, že je to výborná prožitosť a myslím si, že naši kolegovia v rámci východného partnerstva budú tak ako my otvárať svoje väzenia, aby sa mohli tam vykonať takéto inšpekčné návštevy. Ďakujem pekne. A teraz profesor Kenja, chceli by ste sa vyjadriť k tomu, čo ste, čo ste teraz vypočuli. Ďakujem pekne, pán predseda ja by som chcel povedať nasledovne. No, neboli tu vlastne položené žiadne otázky, ktoré sa týkali môjho vystúpenia. Musím povedať, že som sa veľmi mm, veľa vecí dozvedel v rámci tejto diskusie, v rámci vyhlásení. Získal som množstvo informácií, ktoré doplňujú tie, ktoré sme mali. A sú tu určité nové prvky. A ak teda už mám, keď už teda mám slovo, ak môžem využiť túto príležitosť, že sú tu všetci zástupcovia e, Národných inštitúcií pre ľudské práva, tak by som sa chcel spýtať, že čo sa týka týchto inštitúcií, či nám môžu poskytnúť všetky informácie, ktoré majú k dispozícii, lebo to je bolo dôležité na dokončenie našej štúdie Samozrejme, dôležité je získavať informácie priamo od inštitúcií a nie len z materiálov o inštitúciách. Tu je tam istý kvalitatívny rozdiel a bolo by veľmi prospešné, keby si tieto inštitúcie mohli s nami zdieľať svoje informácie. Ja už som poslal príslušný list všetkým súčasneným inštitúciám a chcel by som obnoviť, oživiť kontakty a využiť všetky koordinačné možnosti na to, aby sme uľahčili výmenu informácií, ktoré sa týkajú vašej práce. Toto by bol asi najdôležitejší, najkonkrétnejší výsledok eh, E, tohoto stretnutia, aby sme mohli ukončiť teda náš dokument. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, dámy a páni. Zdá sa, že už tu nie sú žiadne otázky zo strany našich členov. Ale možno by sme mohli postupovať tak, že čo sa týka záverov. Mohli by sme dať ako prvému slovo pánovi Bodimu. Nech sa páči, pán Body, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som na záver poskytol pár reakcií alebo odpovedí Pán profesor, áno, samozrejme, dostanete k dispozícii všetky dokumenty, ktoré vám môžu pomôcť pri vašej práci. Ja by som chcel spomenúť ešte niečo iné. Ide tu o partnerstvo a susedskú politiku smerom na juh. Pán Lipovič to spomínal. Vy ste spomínali návštevy z Tunisu, z Egyptu. A musíme si uvedomiť, že sú to naši kolegovia, ktorí sú na južnej strane Stredozemného mora, majú tam svoje inštitúcie a jednoducho ombudsmani v rámci Európy sa stretávajú a bolo by dobré, keď sme, to, keď sme postupovali nejako štruktúrovanie Európskej únii, keby sme postupovali na úrovni ESVČ, bolo by dobré spolupracovať podľa toho istého modelu, ktorý e, sa týka východného partnerstva. Lebo som spomínal, že sú tu ľudia z Maroka, z Tunisu, z Egypta, ktorí chcú pracovať v oblasti ľudských práv. A niekedy sú trošku zaskočení a hovoria, že bojujeme s veternými mlynmi a jednoducho situácia je zložitá. Ja si myslím, že máme istú historickú zodpovednosť a jednoducho musíme na to reagovať. Takže toto je naša úloha a myslím si, že nebola tam zatiaľ vyjadrená dostatočná ochota. Je nutné byť obozretný, lebo tieto možnosti nebudú k dispozícii e, väčšine. To znamená, že musíme podporiť tých, ktorí chcú dosiahnuť nejakú zmenu, musíme vytvoriť trvalé kontakty, trvalé inštitúcie v prospech ľudských práv. Pán predseda, vy ste ešte spomínali jednu vec, že vo Francúzsku bol vlastne bol, bolo Ministerstvo pre ľudské práva dlhodobo, v súčasnosti už neexistuje, spadá to pod Ministerstvo zahraničných vecí. A myslím si, že čo sa týka obhajoby ľudských práv, je asi lepšie, ak e, sa to otázkou zaoberá nezávislý orgán. Nie je podľa mňa dobré, aby to bolo v rukách člena vlády, lebo Samozrejme, aj v rámci vlády niekedy je nutné byť solidárny s niektorými ministrami, s niektorými rezortami. Takže takýto, eh, takýto minister nemá voľné ruky, ako by mal eh, vedúci eh, nezávislého štátneho orgánu. Takže podľa mňa je možné sa zamyslieť nad takýmto riešením. Pýtali ste sa potom ešte, či to existuje nejaký tlak. Môžem vám hneď poskytnúť odpoveď, ktorá je taká istá, ako keď som pôsobil v televízii, ako televízii novinár. To je tá istá odpoveď. Áno, áno, samozrejme je tu tlak. Otázka je, nie ani skôr, tu je tlak, ale to, či je možné klas odpor. Ak je možné klas odpor, tak vlastne ten odpor e, klesá a postupne zaniká. Takže podľa mňa je to nutné vidieť v určitých súvislostiach. Je to vlastne ako vo fyzike a prepojených nádobách. Jednoducho je tu určitý tlak vody a ešte vieme, ako to funguje. Ďakujem pekne pán Body za vaše e, záverečné zhrnutie. Možno by som ešte poprosil našu predsedničku pani Lochpiller, aby nám vysvetlila, prečo nie je prítomný ombudsman z Ukrajiny. Ja si myslím, že tu bola skôr taká technická prekážka, prečo nedošiel, ale vysvetlite nám to. Ďakujem pekne. Áno, bola to položená otázka, prečo nie je prítomná pani Karpačová, ombudsman z Ukrajiny. Ona mi poslala list, kde uviedla, že sa nemôže zúčastniť, že by mohla prísť až po 19. októbri. To znamená, že sme vôbec tu nemali žiaden problém ale my sme kontaktovali našu parlamentnú delegáciu pre vzťahy s Ukrajinou, my sme ich kontaktovali a v rámci budúcej návštevy Ukrajiny budeme mať aj stretnutie s ňou. Takže toto bolo to odôvodnenie, prečo sa nemala zúčastniť, to bol jediný dôvod. So, ich či ktoś... Ďakujem pekne. A? Teraz som sa chcel spýtať, či ešte by sa chceli vyjadriť naši rečníci. Máte poslednú šancu Eh, stručne, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja by som ešte zareagoval na dva body. Spomínala to naša kolegyňa z Gruzínska, kde ide o efektívnosť spolupráce. Vo všeobecnosti je to tak, že my sa musíme zameriavať na štáty západu, kde sledujeme, ako oni pestujú svoje kontakty, ako využívajú. A bolo by dobré, keby zase kolegovia zo západu sa zabrali tým, ako my pestujeme naše vzťahy, aby nám poskytli svoj názor na to, ako môžeme posilniť naše kompetencie a posilniť demokraciu. To by bolo dobré, keby nám takýmto spôsobom pomohli skúsenejšie štáty. No a ešte by som sa chcel vyjadriť ďalšiemu bodu. Tu ide o to, ako my môžeme ako národné inštitúcie na ochranu práv, ako môžeme v rámci diskusie s Európskou úniou pôsobiť. Myslím si, že tu nestačí byť reaktívny, musíme byť proaktívny. A myslím si, že my sme najeurópskejšími inštitúciami v našich krajinách s tým, ako my vnímame celú vec, aká je naša orientácia, môžeme byť sprostredkovateľom medzi našimi orgánmi a európskymi inštitúciami a ak by nejaký člen vášho parlamentu alebo niekto zo západnej Európy chcel spolupracovať s nami, využiť naše, um, naše možnosti alebo našu prácu, chcel spôsobiť našu prácu, my sme k dispozícii a to je to, čo som chcel zdôrazniť. Ďakujem pekne ešte raz za túto príležitosť. Ďakujem bardzo panu Andreasianu. Ďakujem veľmi pekne. A, a, a chcel by si niekto ešte iný e, zobrať slovo? iba v pokračovaní toho, čo povedal môj arménsky kolega. Myslím si, že nie len by sme mohli ukázať našim európskym kolegom, kto a čo sme a čo robíme, ale v niektorých veciach by sme ich aj mohli učiť v určitých špecifických prípadoch. Samozrejme, sme mladé inštitúcie a na druhej strane pri niektorých študijných pobytoch v Európe som si uvedomila, že národné preventívne mechanizmy eh, v Gruzínsku sú oveľa E, silnejšia, e, silnejšie v tých klasických severských ombudsmanských modeloch, respektíve v krajinách v Severnej Európe. Takže áno, takže môžeme zdieľať skúsenosti a môžeme sa učiť od našich e, európskych kolegov a zároveň ich aj niečomu naučiť. Niektoré veci. Dziękuję bardzo pani Tatianie Koncaria. Czy ktoś... Ďakujem veľmi pekne, pani Tatiana Sodemanová. E, chcela by som spomenúť, že sme členmi mnohých medzinárodných procesov a sieti, napríklad nový mechanizmus, o ktorom sme hovorili. Je to nesmierne dôležitý mechanizmus, pretože je to príležitosť vyhodnocovať všetky stiažnosti, ktoré dostávame a posudzovať ich práve z hľadiska e, nedostatkov v ľudskoprávnej oblasti a samozrejme e, vypracovať spravu. Ďalším krokom, ktorý, e, ktorý pripravujeme, sú, je ochrana práv dieťaťa na zvláštnom výboru. A to sa takisto považovalo za úspech, pretože existoval rad najrozličnejších návrhov zo strany mimovládiek a ministerstiev akým spôsobom e, bližšie spolupracovať e, medzi inštitúciami. A samozrejme to sa predovšetkým týka aj, e, aj občianských práv. Tým, že sme využili túto príležitosť. Zorganizovali sme diskusie s občianskou spoločnosťou a vypracovala sa z toho správa a na druhej strane e, spolupracujeme s mimovládnymi organizáciami e, na tom, akým spôsobom zasilať alternatívne e, správy ohľadom tohto problému. Takže naberáme neustále nové a nové skúsenosti, avšak neustále sme závislí a závislí aj na spolupráci s ostatnými európskymi krajinami. Ďakujem veľmi pekne. Pán Montano má slovo. No, čo sa týka usporiadania budúcich stretnutí a naše, pokračovanie našej spolupráce v rámci východného partnerstva, by som chcel povedať, alebo navrhnúť veľmi stručne jednu vec. Ja kolegom z krajem východného partner, partnerstva navrhujem, aby sme navrhli témy a hovorili o témach, ktoré sú pred nás osobitne a mimoriadne zaujímavé. Ja vo svojich podkladoch Mám už pár podnetov o tomto. totiž to e, zhromažíme sme v niektorých oblastiach e, skúsenosti, ktoré by mohli byť pre niekoho zaujímavé a rovnako nás zaujímajú skúsenosti kolegov. Možno sekretariát by nám mohol e, pomôcť a pomôcť. My by sme si mohli vymeniť adresy. Samozrejme, to sa môže stať aj v neformálnom rámci, no a oficiálne by možno mohol, mohlo, mohla prebehnúť výmena e, nejakých tematických podnetov a potom by sme v rámci neformálnych diskusí mohli e, rozhodnúť, vybrať si a v širšom rámci sa venovať týmto témam. Ďakujem pekne. Profesor Lipovič, Chcel by som sa poďakovať za závery, ktoré tu boli prijaté a pre nás sú nesmierne dôležité a zároveň veľmi plodné. Chcela by som povedať niekoľko slov o, o tlakoch a záležitostiach a problémoch, ktoré sú spojené s orgánmi, ktoré majú vynúcovať e, právo. O čo sme sa my pokúšali, bolo, bolo prostredníctvom e, niekoľkých 6-mesačných, e, počas niekoľkých inšpekcií v 6-mesačných rozostupoch na ministerstve vnútra a nastolili sme práve tú najpálčivejšiu otázku, ktorou sa zaoberáme vzhľadom na vyšetrovania, pretože sme boli nespokojní eh, s výsledkami. Eh, rozprudili sme eh, verejnú debatu a pokiaľ to nepomôže, potom podáme podanie na ústavný súd. Toľko som chcela povedať čo sa týka tlaku na vynútenie dodržiavania ľudských práv. A pochopiteľne oceňujem slova pána Bodyho a e, tešíme sa na e, ďalšie stretnutie v Paríži. A chceli by sme e, povedať, ako si ceníme eh, kritiku a monitorovanie zo, stradu, zo strany mimovládnych eh, organizácií, pretože nám dávajú cennú spätnú väzbu a udržujú nás v strehu. Ďakujem veľmi pekne. A máme ešte ďalšieho jedného členia, ktorý sa hlási o slovo. Ďakujem, pán predseda. Bohužiaľ som nemohol byť prítomný na, eh, na celom stretnutí, pretože som sa zúčastňoval iného zasadnutia. Avšak e, to, čo som počul od e, predstaviteľov kancelárii ombudsmanov a od ombudsmanov e, samotných, je pomerne uistujúce, že ale vidím tu niekoľko zásadných aspektov, ktoré pri ochrane ľudských práv neboli spomenuté. Pred pa- niektor- niek- niekoľkými rokmi tu bol e, škandál, e, ktorý sa týkal nelegálnej prepravy e, väzňov cez územie Európy a ktoré boli potom prevezení na Guantánamo. Rada Európy, predovšetkým vďaka švajčarskému reportérovi, našťastie si na túto situáciu posvietila. ako eh, chápem túto správu, eh, vidíme eh, mnohé krajiny, tak členské ako aj nečlenské krajiny Európskej únie určitú rezignáciu na, re, na rešpektovanie ľudských práv. A to je hamba, keďže tu máme prítomných ombudsmanov, mohli by sme si od nich vypočuť, aká bola ich reakcia alebo to, čo považujú za najhorší prípad porušenia eh, ľudských eh, eh, práv. A mám na mysli predovšetkým monitorovací výbor Rady Európy, ktorý by mal dohliadať na dodržiavanie záväzkov členských štátov. Je tu nejaký nesúhlasný názor zo strany týchto orgánov, zo strany zo strany Rady Európy alebo Benátskej, Benátskeho dohovoru. Ak je tomu tak, potom by sme mali e, problémy, pretože e, všetky krajiny e, Európskej únie, ako aj členské krajiny Rady Európy, sú zaviazané riadiť sa Európskym dohovorom o ľudských právach. Čiže je tu určitý veľký nedostatok. Ďakujem veľmi pekne. Pani Lohbiller, predsednička. Chcela by som odpovedať na vašu otázku. Túto otázku sme nepoložili e, v predstihu e, organizáciám e, obraňujúcim ľudským právam počas stretnutia a zasadnutia v Štrásburgu sme mali ako hostia Dika Martyho kde do detailu vysvetlil niektoré svoje e, odporúčania, e, ktoré e, dal tak parlamentu ako európskym inštitúciám a členským krajinám. Teraz výbor LIBE sa rozhodol vypracovať ďalšiu správu, pretože ináč tu nebola žiadna náväzná správa na tú pôvodnú, ktorá bola vypracovaná. A budeme mať názor e, podľa článku 50, e, e, takže budeme naše stanovisko môcť posunúť ďalej aj AFETu. Ďakujem veľmi pekne. D'accord, ça n'a pas été l'objet peut-être de, de, de, de cette réunion. Néanmoins, on fait la leçon au, au reste du monde sans être irréprochable à notre tour. C'est ça que je, je... Chápem, že to nemalo byť účelom nášho stretnutia, pretože dávame lekcie e, zvyšku sveta, avšak e, E, nevieme si upratať pred vlastným prahom. Nie je to e, problém, e, je to skôr zahambujúce. A faktom je, že tu máme porušovanie ľudských práv, ktoré boli spáchané pri plnom vedomí našich vlád a vládnych organizácií a ktoré nič proti tomu neurobili a ktoré zachovávalo, zachovávali ticho. A to ticho vo všetkých členských eh, eh, krajín. Eh, nech sa páči, pán profesor Kendra. Chcel by som spomenúť otázku všeobecného vyhodnotenia inštitucionálnych procesov. A spomínal som kategorizáciu a BCD jednotlivých inštitúcií na ochranu e, ľudských práv. A toto je v podstate akreditačný e, proces e, v rámci Medzinárodného akreditačnej komisie a každá inštitúcia na ochranu ľudských práv, keď požiadala o akreditáciu prvýkrát, tak urobila s vedomím, že sa bude musieť reakreditovať eh, každých 5 eh, eh, rokov. A v súčasnosti sú to inštitúcie aj z krajín východného partnerstva, ktoré majú momentálne štatút v rámci tej skupine A. A podvýbor pre akreditáciu a myslím si, že to bolo e, poslednú e, zimu im znížil štatút na B e, s cieľom upozorniť ombudsmanov na procesy práve tohto problému. A moldavská inštitúcia má momentálne štatút B, aký v súčasnosti existuje a ukrajinské, arménsky a e, gruzinské inštitúcie majú neustále štatút A. Ďakujem veľmi pekne. Lipovič. O, pani, pani profesor. Profesor, e, profesorka Sulejmanová. vzhľadom e, na, te, e, na to ne, e, sme ombudsmanské inštitúcie, čo uznávajú aj medzinárodné organizácie. Avšak tento prípad je nesmierne zaujímavé. Niekoľkokrát sme dostali podobné otázky a trikrát sme tieto otázky aj položili. A bolo nám odpovedané, že a bola vyjadrená nespokojnosť s, s týmto záležitom vyžadalo som si urgentne akýchkoľvek odborníkov, e, napríklad e, z Francúzska, e, ako člena ICC, pretože tí sú veľmi otvorení, transparentní a, a to, to sú a, a pokiaľ som sa pýtala krajín, aký je dôvod e, e, takéhoto rozhodnutia, nedostala som e, žiadnu odpoveď. A, a niektoré, niektoré medzinárodné inštitúcie nám to dávajú pocitiť. Politický záujem je v tomto nie je rozhodujúci, ale niekedy má návrh. Napi- e, napísala som a odovzdala som im e, písomne e, svoje námietku a žiadni experti neprišli a nezistilo sa ale ani žiadne porušenie princípu. Ďakujem veľmi pekne. Porušenie pani profesor Lipovič. A no, nech sa páči, profesorka Lipovičová. Chcela by som poďakovať za za prejavy, hoci táto otázka nebola naplánovaná, je samozrejme podozrivé, že niečo takéto sa mohlo, mohlo stať e, v Polsku a je to predmetom e, vyšetrovania. E, pokiaľ trestné vyšetrovanie sa skončí, ja budem mať prístup k dokumentom, ku ktorým momentálne ten prístup nemám Avšak využijem svoje právo tieto dokumenty preštudovať. Na, namietam uh, tú myšlienku, že by sme nejakým spôsobom poučovali. Není to o poučovaní, je to o e, výmene e, skúseností a niektorí z nás majú viacej skúseností ako ostatní, ale nejdeme do toho E, nejdeme do toho s tým zámerom, aby sme niekoho poučovali. No, dobre, možno s nimi, Možno som to, ne, to nepovedal presne. Ja keď hovorím o nás, tak hovorím o Európskom parlamente, nie o vás, samozrejme. Keď som povedal my, tak som myslel Európsky parlament. Myslel som tým vás. A rovnako chcem povedať a chcem, jestli aby neexistovali nejaké rozdiely, nejaké medzery, čo sa týka ľudských práv. Ja si uvedomujem problémy a myslím, že to je v našom záujme zaistiť, aby neexistovali žiadne medzery v implementácii ľudských práv. Dobre, ja si uvedomujem, že toto, že by sme mohli ešte pokračovať a bohužiaľ náš čas vypršal. Ďakujem našim hosťom našim hostom, ktorí sa zúčastnili tejto veľmi zaujímavej výmeny názorov. Ďakujem za prezentáciu dosiahnutých cieľov projektu. Ako povedal profesor Kenja, tak sú dosiahnuté výsledky a všetci zúčastnení profitovali. Je to dôležitý krok vpred, je to veľmi hodnotné, keďže tento program pokračuje Práve sme si vypočuli, že to nie je výmena skúseností, je to o workshopoch. To je skutočne dôležité. My sa učíme zo skúseností krajín, ktoré prešli procesom transformácie. Vymeniame si skúsenosti o tom, ako sa dajú opáňovať a bojovať za ľudské práva, ako môže pritom pomôcť úrad ombudsmana. Ďakujem pekne všetkým kolegom a, a dúfam, že naši polskí a francúzskí zástupcovia budú ďalej pokračovať. Ďakujem hostiom z Arménska, z Azerbajčanu, Gruzínska a Moldavska za to, že dnes prišli. Ďakujem pekne, profesor Kenja, a za vašu prácu, a za vaše závery. Myslím, že to bude užitočné a prospešné pre našu ďalšiu prácu v budúcnosti. No a teraz skutočne musíme ukončiť tento bod a prejsť k ďalšiemu. Dobre, ďakujem pekne a dúfam, že máte čas s nami ešte pokračovať, pretože na našom programu teraz máme výmenu názorov o situácii v Jemene. Myslím, že máme šťastie a spojili sme sa s obacom ľudských práv z Jemenu práve teraz. S nami telefonuje, no a potom sa uskutoční, a budeme mať reakciu ESVČ. Ja by som vás teraz chcel požiadať, aby ste odišli alebo ostali. Ona už čaká. My potrebujeme technické zariadenie. Um, so, um, uh, Madame Basha, I, I cannot, yeah? I have to open yeah, she's there. Hello. Hello. Okay. Hello. Uh, good afternoon. Uh, my name is Barbara. Hi, good, e- Hello. hi, good, hi, good evening. It's an evening here in Beirut. Hello. Yes, it's nearly evening Hi. here in Brussels. Hello. We are here in the Human Rights uh, Committee and um, we thank you that you have uh, taken time uh, to brief us about the... Sme tu na výbore pre ľudské práva a sme radi, že nás nabrifujete o situácii v Jemene. Vy ste riaditeľka pre Európske fórum pre ľudské práva, ako viete tak eh, sa uskutočnila výmena názorov o situácii v Jemene. Hovorili sme o tom v rámci zasadnutia pre zahraničné vzťahy. Uskutočnilo sa plenárne zasadnutie minulý týždeň, na ktorom sa k tejto situácii vyjadrila aj Lady Ashton. Teraz máme príležitosť vypočuť si váš názor na situáciu, takže si vás vypočujeme, nech sa páči, máte slovo.